Io prego, prego tutti... Poprosím všetkých zúčastnených, aby si sadli. Bene. Buongiorno. Dobrý deň, prajem. Vítam vás v mene všetkých členov výboru. Vítam všetkých prítomných na vypočutí o horizonte 2020. Predovšetkým by som rada privítala všetkých vedcov, ktorí pricestovali z rôznych európskych krajín, ale aj z USA, aby prispeli vďaka svojmu vzdelaniu v akademickej oblasti k oblasti priemyslu. Tiež by som privítala aj predstaviteľov členských štátov, predstaviteľov Rady, Európskej komisie a všetky inštitúcie, ktoré sa zúčastňujú diskusie o horizonte 2020. Komisár pre, komisárka pre vedu a vzdelávanie pani Gögnan Quinn a aj predstaviteľ dánskeho predsedníctva stály tajomník UFETu e Dal Pedersen prídu neskôr. Tiež by som rada privítala mnohých predstaviteľov z viacerých univerzít z výskumných ústavov a z priemyselného sektora, ktorí prišli z celej Európy. A tiež by som veľmi vrelo privítala aj tlač. Nie je prekvapením, že toľko ľudí odpovedalo na naše pozvanie a prišli do, Bruselo, do Bruselu, do parlamentu. Horizont 2020 je tretím najväčším a najvýznamnejším programom EÚ po tých poľnohospodárskych a programoch pre štrukturálne fondy. Pokiaľ ide o finančné zdroje, s financiami vo výške asi 80 miliard eur na obdobie rokov 2014-2020, tento program by sa mal stať najvýznamnejším výskumným programom na svete ale oveľa dôležitejšie ako Horizont 2020 e, mal by sa chápať tento program ako program do budúcnosti zdroje e, sú veľké investície a sú veľkými zdrojmi v Európe. Všetci kolegovia z výboru ITRE aj celý parlament sú si vedomi toho, že naši vedci e, sú najlepším a najväčším zdrojom, najvýznamnejším zdrojom v Európe. Vieme, že na medzinárodnej úrovni je veľká konkurencia medzi takýmito mozgami. <clears throat> Pred tromi týždňami som sa zúčastnila 5. výročia Európskej rady pre výskum a bola som veľmi milo prekvapená akademickou excelentnosťou, ale aj e, vynikajúcimi výsledkami, ktoré sa dosiahli v 7. rámcovom programe. Vyhodnotenie tohto programu ukázalo, že nástroj európskeho výskumu sú uspokojivé, ale tiež sme zaznamenali, aké sú slabé body napríklad nadmerná byrokracia. Musíme urýchliť výskum vo všetkých oblastiach v energetike, aby sme odpovedali obrovským výzvám sociálneho rozvoja. Všetko toto je dôležité pre našu e, globálnu konkurencieschopnosť, veľmi dôležité a musíme byť úspešní na celom fronte. To je dôvod, prečo sa musíme týmto témam dnes venovať. Budeme hovoriť o rámcovom programe, o špecifickom programe Horizont 2020 aj o pravidlách účasti Európskeho inštitútu pre inovácia a technológiu, aj o programe Euratom. Je to veľmi rozsiahly program, ale ja som presvedčená, že e, to bude stáť za to. Úvodom by som vás rada upozornila na parlamentný proces. Hlavné časti balíčka H 2020 prebiehajú spolurozhodovacím procesom. Parlament aj rada rokujú o programe a potom sa príjme rozhodnutie. A preto sa parlament rozhodol zorganizovať toto vypočutie Máme aj správu pani profesorky Carvalho o zjednodušovaní finančného postupu, ako aj správu pána Odyho o predbežnom vyhodnotení 7. rámcového programu a tiež správu o zelenej charte pre nový program. Dnes budeme diskutovať o programe H2020 na základe návrhu Európskej komisie. Vnútornú diskusiu by sme ukončili vo výbore a potom začnú rokovania s radou a tie by mali skončiť v polovici roku 2013 alebo na začiatku roka 2014. Dovtedy sa parlament eh, aj doteraz stále zaoberal eh, výskumom a v prvom rade a aj náš výbor ITRE na plene vyhlásil minulý rok a teda požiadalo navýšenie rozpočtu pre túto oblasť. Čo to e, znamená, že ste tu, priatelia, medzi nami? Musíte, nemusíte presviečať Európsky parlament a výbor ITRE, že výskum a vývoj sú veľmi dôležité. Chceme zadefinovať priority a najlepšie podmienky pre rámcový program Chceme, aby program H2020 bol veľmi úspešný, aby otvári, otvoril dvere do budúcnosti Európy. Je to významný krok eh, na to, aby sme dosiahli tento cieľ. Teraz k organizácii. Dnešné vypočutie vyvolalo obrovský záujem a preto sme objednali veľkú salu, hoci možno nebude postačovať. Preto je objednaná aj sála, kde je možné vypočuť alebo počúvať toto vypočutie cez e, web online a všetky vystúpenia a príspevky po vypočutí budú disponibilné na internete. Máme vynikajúcich rečníkov, ale budeme mať čas na to, aby vystúpili aj naši poslanci. Budem dávať pozor, aby sme rešpektovali rečnícky čas a žiadam rečníkov, aby obmedzili svoje vystúpenia na 10 minút a páni poslanci e, v diskusii budú mať tiež obmedzený rečnícky čas. Celá rozprava bude mať 25 minút a každý poslanec bude mať dve minúty na poznámky alebo otázky. Všetky otázky budú zoskupené a potom hostia budú odpovedať. S radosťou si vypočujem vaše príspevky a ešte raz vám ďakujem za vašu účasť. Teda zdávam slovo na úvod k sociálnym vedám. Pani Tereze Riera Madurel, ona je spravodajkňa k tejto téme, nech sa páči. Muchas gracias, president. Ďakujem pekne, po tomto významnom úvode k programu Horizont 2020 začnem týmto panelom a pôjdem poď rýchlo, pretože máme veľmi intenzívny a nabitý program. V prvom paneli sa budeme venovať jednej z troch priorit programu H2020 a to je excelentná veda. Budeme hovoriť o excelentnosti vo výskume a o našich výskumníkoch a o tom, ako máme postupovať, aby sme výskum posilnili, rozvinuli, aby EÚ bola konkurencieschopnejšia na celosvetovej úrovni. Excelentnosť je veľmi atraktívny a dôležitý koncept v diskusiách o vedeckej politike aj vo výskume. Je to pojem, ktorý chápeme ako synonymum veľmi dobrej kvality, ale niektorí to označujú ako niečo dvojzmyselné a nejasné. Napriek tomu dosiahnuť excelentnosť sa zmenilo na jeden z hlavných cieľ našich výskumníkov, našich univerzít a aj našich výskumných centier. Pretože okrem prestíže dosiahnuť túto úroveň znamená aj možnosť mať veľa zdrojov. Preto nás neprekvapuje, že od nás ako od zákonodarcov sa žiada, aby sme tento pojem objasnili a hlavne, aby sme objasnili to, ako merať excelentnosť. A keďže za stolom sú vynikajúci odborníci, ja by som hneď položila otázku, ako môžeme túto excelentnosť merať má sa tento pojem obmedziť len na základný výskum, alebo v kontexte Horizontu 2020 by sa so to malo týkať aj ďalších oblastí a aspektov ekonomického druhu, ako môže byť napríklad konkurencieschopnosť. Môžeme hovoriť o vysokej kvalite nielen pre vytváraní vedomostí, ale aj v inováciách a v prenose týchto vedomostí do spoločnosti a do, na trh. A ak je tomu tak, tak znovu sa pýtam, ako treba excelentnosť merať. Ďalšia otázka. Rozšíriť excelentnosť. Tí, ktorí sledujú prácu nášho výboru, tak vedia, že to je otázka, ktorá je stále prítomná v našich diskusiách. Treba priznať, že pokiaľ ide o úspech mm, rámcových programov, v členských štátoch sú veľké rozdiely a ak to bude takto pokračovať, tak by to mohlo spôsobiť zlom, čo by aj obmedzilo väčšinovú podporu rozpočtu pre výskum a vývoj. Musíme otvoriť možnosť, aby sme boli všetci excelentní. Musíme rozšíriť účasť, pretože to nám ako Európanom určite prospeje, ale musíme nájsť aj spôsob, ako to dosiahnuť. Preto by sme radi hovorili o Európskom fonde pre rozvoj, o jeho riadenia a tak ďalej. Ďalšia otázka. Ľudské zdroje. A nehovorím len o úspechu programov Marie Curie, na tom sa asi všetci zhodneme, ale chcem hovoriť o tom, ako by sme mali postupovať, aby sme našich najlepších mladých pritiahli k vedeckej kariére, ako tých najlepších vedcov príjmeť k tomu, aby ostali v Európe, ako vytvoriť pracovné podmienky, aby e, mohli lepšie realizovať svoju mobilitu a aké opatrenia musíme prijať, aby sme dosiahli finálny cieľ vytvoriť európsky jednotný trh pre našich výskumníkov. Toto všetko je veľmi dôležité a ako všetci veľmi dobre viete, výbor aj komisia je toho e, názoru, že ak chceme v roku 2020 mať 3 HDP, tak potrebujeme 1 milión nových výskumníkov. A musíme tiež hovoriť o tom, aké významné je mať dobré a adekvátne výskumné infraštruktúry. Toto je dôležitý pilier tohto programu a sám o sebe má svoju pridanú hodnotu a má aj obrovský potenciál na vylepšenie nášho systému e, výskumu a vedy. Navyše je to pilier, ktorý v tejto súčasnej hospodárskej situácii musí dať dostatok prostriedkov, aby sme vybudovali Európu, ktorá bude inkluzívne a udržateľno rásť, aby sme vytvárali kvalitné pracovné miesta a aby sme boli konkurencieschopní v globalizovanom svete. Nie je to jednoduché, ale som presvedčená, že s dnešnými vystúpeniami Budeme mať mnoho vynikajúcich myšlienok, aby sa nám to podarilo. Preto vám hneď, pani predsednička, dám slovo. Gra, Ďakujem pani kolegyni Madurel za jej vystúpenie. A teraz ďalší rečníci, ako prvý profesor Jose Mariano Gago, minister pre vedu, technológiu a e, vysoké školstvo. Senhora dia. Eh, I will then uh, speak in English, but I... Vážené dámy a páni, eh, budem hovoriť po anglicky, ale na úvod poviem pár slov po portugalsky. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, pani predsednička. Dovolte mi, aby som sa poďakoval za pozvanie, za príležitosť navštíviť túto bohatú diskusiu, ako vidíme, program je skutočne bohatý Skutočne sa mi žiada poďakovať sa všetkým tým, ktorí tento program zostavili. Ja mám pocit, že som poctený, že som mal príležitosť na zostávaní tohto programu od samého začiatku participovať a chcel by som povedať, že toto je jeden z najlepších iniciatívnych návrhov, ktorý tento výbor kedy, kedy v minulosti predložil. A ja by som sa chcel týmto spôsobom poďakovať Európskej komisii, zamestnancom za veľké množstvo práce, ktoré investovali do tohto návrhu a týmto vlastne už môžem prejsť do anglického jazyku, nakoľko aj moja prednáška je pripravená v angličtine a myslím, že Budem pokračovať teda v angličtine. A preto som to pripravoval aj v anglickom jazyku, aby ste skutočne porozumeli a mohli sledovať to, čo som pripravil. Dúfam, že sa vám dostali kópie mojej prezentácie, teda tých priesvitok, ktoré sú pripravené. Chcel by som na úvod povedať na úvod nasledovné. Ide o veľmi dobrý začiatok pokiaľ ide o podrobnú revíziu, respektíve pokiaľ ide o nejaké radikálne zlepšenie. A chcel by som najprv chcel sa venovať tej prvej verzii navrhovaného rámca Horizontu 2020 a pozrieť sa na to, aké sú tu možnosti, pokiaľ ide o politické a technologické možnosti, ktorému, ktorým sa tento program bude venovať. Eh, uvedomujem si, že je to pre vás skutočne náročné, aby ste sledovali zároveň aj tieto priesvitky, pokým ja budem rozprávať, ale pokým viem, tak mali byť distribuované eh, kópie tejto prednášky. Bez toho, že by som chcel predlžovať čas, dovolte, aby som podal také úvodné informácie. Snažíme sa nájsť e, určité riešenie pre obdobie do roku 2020 a treba povedať, že sa svet zmení do roku 2020. Iba pár príkladov za poslednú dekádu počet študentov, ktorí na svete začali alebo študovali, narástol 50 miliónov. To znamená, že tých 50 miliónov pribudlo k tým 100 miliónov, ktoré sme to mali pred 10 rokmi. A počet vedcov však zostal eh, ako keby kopíroval tento vývoj a ak sa pozrieme teda na obdobie 2002 až 2007, k tomu máme eh, na svetovej úrovni k dispozícii čísla, počet vedcov vstúpol takisto o 25 zhruba zo 6 respektíve 5,7 milióna na zhruba 7 miliónov vedcov na celom svete a keď sa pozriete na publikačné jednotky, respektíve rýchlosť publikácií, ktoré sú karentované, tie takisto zrastli čo do počtu z milióna na milióna pol. Takže Záverom by som chcel povedať, že nie je tu, nejde tu nejakú hrozbu. Treba povedať, že akademický svet sa takisto mení, pravdepodobne k lepšiemu, pretože budeme mať oveľa viac ľudí, ktorí sa budú venovať výskumu a budeme mať oveľa viac investícií, tak verejných ako aj súkromných do výskumu a v budúcej dekáde, budúcom desaťročí môžeme očakávať veľké príspevky, pokiaľ ide o nové poznatky ktoré sa budú môcť implementovať. Takže toto je určitá odpoveď na tento scenár, ktorú sa snažíme nájsť na úrovni Európskej únie a čo by sme mali v tejto oblasti urobiť spoločne. Takže ten východiskový bod pre mňa je, že výskum je kľúčový, pokiaľ ide o európske hodnoty a pokiaľ ide o európske hospodárstvo. A hospodárske zázemie, politické zázemie, takisto musíme zobrať do vahy, musíme reagovať na zmeny na svetovej úrovni, tak ako sme to videli. A to súvisí takisto s zmenami, pokiaľ ide o spoločnosť, musíme sa snažiť vytvoriť určitú atraktívnosť pre tie významné talenty, či už teda z nášho regiónu alebo zo zahraničia, ale takisto sa musíme vysporiadať s škrtmi v rozpočte, ktoré súvisia s hospodárskou krízou v celej eurozóne. Avšak, a to je jeden z problémov, ktorý musí podľa mňa byť eh, veľmi pozorne preskúmaný v rámci tohto návrhu, v rámci Horizontu 2020. Ide tu o otázku cezhraničnej spolupráce, nakoľko táto už už stratila určitú svoju pôvodnú úlohu v rámci tohto programu. Nie je celkom jasné, ako výskumné kapacity v členských štátoch spolupracujú a sú koordinované. Hospodárske výhľadky, pokiaľ ide o hospodárstvo, tieto sú podľa môjho názoru Ehm, nezastúpené v tomto návrhu. Nie sú tu celkom jasné priority, pokiaľ ide o potreby vytvorenia eh, vedeckého rastu a rozvoja. To je jediný spôsob, ako môžeme ako môžeme v tejto oblasti zaznamenať určitý pokres. Je veľmi dôležité, aby sme túto oblasť posilnili práve na to, aby obyvateľia mohli politickým činiteľom povedať, áno, je dobré, aby sme, priorita, aby sme vytvorili prioritu práve v oblasti výskumu. A pokiaľ ide o udržateľnosť sociálneho modelu v Európe, táto takisto nie je zohľadnená ako jedna z možností, hoci tu máme v, tejto, v tomto smere určité možnosti, pokiaľ ide o zmeny spoločnosti v zmysle rámcového programu. Dovolte mi, aby som bol teraz konkrétny. Ak by som mohol navrhnúť nejaký praktický krok, pokiaľ ide o zmeny horizontu 2020, a to je vlastne to, o čo nám momentálne aj ide, tak by som sa vyjadril k niektorým konkrétnym prípadom. Nebude to nejaký systematický prístup, budú tu iba, iba konkrétne prípady, ktoré ja vymenujem. Uvediem niektoré z nich a potom sa budem venovať detailom niektorých týchto príkladov. Pokiaľ ide o sociálne vedy a humanitné vedy, treba povedať, že tieto uh, e, zaznamenali určitý ústupok v rámcovom programe a je tu všeobecná zhoda na úrovni celej Európy u politických činiteľov, že táto zmena jednoducho musí byť zvrátená. vidíme, že tento text e, síce ponúka slova na papieri, riešenia na papieri, ale musia sa urobiť aj konkrétne skutky. Treba si uvedomiť, že táto oblasť je všade prítomná a preto ju musíme jednoducho počiarknúť a zvýznamiť. Pokiaľ ide o sociálne vedy a humanitné vedy, tieto sú veľmi dôležité práve preto, že budú mať veľký význam v budúcom desaťročí, pretože sa to týka zmien kompozície a štruktúr spoločnosti v Európe, ku ktoré budeme musieť správne pochopiť a uchopiť. Druhý bod sa týka vedy a spoločnosti. To sa takisto minimalizuje a je to kritické na to, aby sme posilnili sociálne a politické zázemie práve pre vedecký a sociálny rozvoj v Európe. Musíme sa snažiť viac, ja si uvedomujem, že Európa urobila v tejto oblasti aspoň taký skromný príspevok na to, aby pritiahla nejaké talenty. A pokiaľ ide o podporu diskusie o tejto oblasti. Teraz prejdem k výskumu. Máme tu už starú otázku, ktorá ešte stále nie je zodpovedaná. Ide tu o otázku špičkového výskumu vo všetkých štátoch Európska rada pre výskum bola veľmi podporná a dôležitá, pokiaľ ide o pokrok v rámci tohto rámcového programu od samého začiatku, od spustenia v rámci 7. rámcového programu. Ako môžeme podporať špičkový výskum vo všetkých členských štátoch? veľmi malé množstvo členských štátov, ale respektíve v regiónoch, regióny, ktoré sú rozvojové. To je takisto jedna z otázok. Myslím si, že pokiaľ ide určitý koncept, táto rada pre výskum sa snaží dosiahnuť špičkový výskum vo všetkých členských štátoch. Dá sa to dosiahnuť minimálnou rozpočtovou podporou, ale malo by to veľmi veľký dopad na všetky členské štáty. Máme ďalšie úvahy a odporúčania, ktoré by sme mohli uviesť. Ďalej tu máme spolupra- e, výskum a spoluprácu. Európska rada sa zatiaľ touto problematikou konkrétne nezaoberá. Zatiaľ sa tu hovorí iba o individuálnych grantoch. Takže tu máme do istej miery problém doteraz, pokiaľ je tento rámcový program. Zatiaľ tu nemáme žiadny nástroj, pokiaľ ide o výskum pre spoluprácu cezhraničného charakteru či už ide o základný výskum e, vo vedných odboroch. Jednoducho to tam nie je zastúpené. Takýto výskum spolupráce alebo spolupráca pri výskume je veľmi dôležitý bod e, v rámci tohto, v rámci tohto rámcového programu a súvisí to s tech, počítačovými technológiami a tak ďalej. Je to veľmi dôležité. Máme viacero možností, ako to môžeme napraviť. Môžeme posilniť cezhraničnú spoluprácu v zmysle vedy a technológií, alebo môžeme vytvoriť novú úlohu pre e, počítačové technológie a môžeme podporiť tú spoluprácu. Prepačte, že preskakujem. Ja si uvedomujem, že času mám málo. Ďalší bod sa týka kolaboratívneho výskumu ako privilegovaného základu, pokiaľ ide o pokročilé školenie v oblasti výskumu alebo na akadémiách. Granty Marie Curie sú veľmi dôležité programy, ale zdá sa, že sa to ako keby zaseklo, bez toho, že by sa brali do úvahy veľké zmeny, obrovské zmeny, ktoré sa udiali, pokiaľ ide o modernizáciu univerzít a spoluprácu univerzít na celosvetovej úrovni, či v Európe, alebo mimo Európy. Veľké časti tohto rámcového programu sú však postavené eh, na základe podmienok, ktoré musia byť vytvorené pre pokročilé školenie alebo vzdelávanie študentov. Čiže bolo by veľmi dobrým spôsobom, aby sme získali študentov alebo univerzity zo zahraničia, ktoré práve v priemyselnej oblasti zatiaľ neparticipujú na týchto programoch a mohli by sme s nimi spolupracovať. Čiže kolaboratívny výskum, výskum spolupráce a, a financovanie práve takéto formy výskumu pre vyššie vzdelávanie postdoktorálnych a doktorálnych štúdií je pre mňa jedna z tých možností, kde ešte máme potenciál, ktorý by sme mohli využiť. Teraz by som prešiel ešte k pár ďalším bodom. Jeden je takmer teoretickým, ale zdá sa mi, že je veľmi dôležité, aby som to spomenul, pretože som bol už na samom začiatku týchto diskusí. Neviem, či Filip Diskanis je v tejto miestnosti, ale Chcel by som povedať, že oblasť výskumu v Európskej únii je niečo, kde musím skutočne nájsť riešenie pre tento koncept. Tento koncept momentálne uh, potrebuje určitú revíziu. Európska výskumná oblasť nie je vyjadrením požiadavok e, európskeho trhu. Je to v tomto zmysle nepoužiteľný koncept, pretože mobilita výskumníkov a myšlienok e, a spolupráce v oblasti výskumu Ehm, už podporili vytvorenie jednotného vnútorného trhu ako takého. To znamená výskumný koncept v Európe e, treba vnímať v tom zmysle, že už sa tu hovorí aj o absurdnosti, ako napríklad, že potrebujeme dosiahnuť výskumnú oblasť v Európskej únii. To je niečo, čo sa treba dosiahnuť. To je niečo, čo vlastne je systémom všetkých organizácií, všetkých partnerov, všetkých zúčastnených strán, ktorí sú tu. Takže otázkou zostáva, ako zmeníme tento strategický koncept tejto oblasti a, a nazveme to, to radšej nejakou ambíciou alebo nejako inak. Máme veľa slov vo všetkých jazykoch, ktoré začínajú písmenom A, ktoré by mohli no, správnym spôsobom pomenovať práve túto oblasť výskumu. Ja vidím, že mám už preskočiť k záveru, takže budem pokračovať s mojimi bodmi, ktoré som si pripravil. Ďalšie príklady, ktoré by som uviedol, ja si uvedomujem, že ide tu o oblasť, ktorá súvisí s vedou, pretože ako keby to malo určitý, určitý náznak síry, pretože ako keby to pochádzalo od diabla, ale ja to považujem za dosť čudné ako vedieť, ak sa pozrieme na článok 16, a to je iba kópia článku 16, tá je zvýznamnená, zvýraznená, počiarknutá v červenom. Ide tu o význam, dramatický význam, ktorý súvisí s eh, výskumom s výskumom kmeňových buniek. Pokiaľ ide o kmeňové bunky, tento výskum, či už na európskej pôde alebo eh, v zahraničí, musíme sa na tomto dohodnúť a to je práve otázka pre vás, pre politikov, pre tých, ktorí robia politické rozhodnutia. Ešte tu máme ďalšie možnosti dve príležitosti, ktoré sme sa nevenovali. Ide tu o vesmír. Môžem požiadať, pani predsednička, ešte dodatočnú minútu, ak môžem. Ja si uvedomujem, že jeden z našich členov e, zostal v Sádskej Arábii, to znamená, to by nám všetkým dalo navyše 3 minúty. Ide tu takisto aj o vesmír. Vesmír je veľmi dôležitý pre hospodársky hospodárskú obnovu, predovšetkým pokiaľ ide Európu a Horizon 2020 jednoducho sa nevenuje dôležitej otázky e, koordinácie spolupráce s Európskou agentúrou pre vesmír. Ďalšia oblasť je zdravie. Zdravie ako také je podporené biomedickou spoločnosťou, kde Európska rada podporuje e, výskum v oblasti zdravia a ja by som túto myšlienku chcel podporiť. My Nemôžeme sa uberať cestou biomedického výskumu iba na základe nejakých grantových podporov, iba nejakej grantovej podpory. My potrebujeme dlhodobé projekty. A dlhodobý výskum, to je kľúčový postup pre budúcnosť. A to sa netýka iba zdravia našich občanov, ale takisto hospodárstva v celej Európe. Myslím si, že tu máme veľkú politickú možnosť. A posledný bod mojej prednášky, ten súvisí s mierom. Takže ja skončím, pani predsednička, práve pri miery. To je A vidíme, že pokiaľ ide o programy súvisiace s mierom. Tam spolupracuje veľa vedcov z Izraelu, z Jordánska, z okolitých krajín, ale Európska únia tam nepre, neparticipuje, takže takisto tam môžeme ešte urobiť pozitívnu zmenu. Ďakujem pekne za príležitosť. Ďakujem pekne, pani Pecnička. Ďakujem pekne pánovi profesorovi Gagovi za jeho vystúpenie. Hneď na začiatko dňa eh, poprosiť, keď skutočne ušetríme čas, tak budeme mať čas potom pre ďalších rečníkov. Tak poprosím vás, aby ste sa skutočne obmedzili na rečníčky čas, pretože tie 3 minúty potom ďalej sa a, akumulujú a tak ďalej. Nie, že by som bola zlá predsednička, chcela by som vás obmedzovať, ale chcem, aby bola aj pekná diskusia, dobrá diskusia. Ďakujem pánovi profesorovi Gagovi. A teraz má slovo pán profesor Kurt Deketelere, generálny tajomník z Európskej e, ligy pre európsky výskum Thank You, Chair, Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni. V prvom rade sa chcem poďakovať parlamentu a tomuto výboru za to, že poznal, pozvali našu ligu a budeme hovoriť o návrhu Horizont 2020. Predpokladám, že členovia tohto výboru teraz vedia, čo je LERU. Je tam 21 výskumných špičkových univerzít aj v mojej krajine a každý deň sa snažíme eh, hájiť záujmy výskumu výskumníkov v Európe. Pokúsim sa rešpektovať rečnícky čas. Ja mám 10 bodov a minútu budem venovať každému z týchto desiatich bodov. Nemám PowerPointovú prezentáciu, pretože viem, že ste pozornejší, keď e, nie sú priesvitky a musíte iba počúvať. Takže za týchto 15 minút by som sa chcel pozrieť na návrhy, tak ako ich predložila komisia a e, zahrnul som už aj prvý e, link na pracovný dokument, ktorý vypracovali dvaja poslanci tohto parlamentu, e, spravodajkyňa Madurel o horizonte 2020 a potom pravidlá účasti a šírenia spravodajca LR. Takže ja sa pokúsim e, sa odvolávať aj na tieto dva dokumenty. V mojej prezentácii budem hovoriť, teda moja prezentácia skladá z dvoch hlavných častí. V prvom rade chcem poukázať na 5 bodov, vážení poslanci, poslankyne. A ja v prvom rade apelujem na vás, aby ste nemenili návrh komisie. potom budem hovoriť o piatich bodoch, na ktoré chcem, aby ste sa vy pozreli zbližšia. Možno, že by bolo dobré to nejak preformulovať, lepšie naformulovať v porovnaní so súčasnosťou. Takže najskôr z tých 5 bodov ktoré nechcem, aby ste vôbec nejako menili. Poprvé, teší nás, že špičková veda je hlavným kritériom na získavanie financií z horizontu 2020. My by sme nechceli žiadny odklon od tejto zásady. A ja sa e, vrátim k tomu, čo v úvode povedala spravodajkyňa Madurel, keď e, hovorila o tom, že zjavne nie všetky krajiny v EÚ e, sú tak úspešné ako východoeurópskej krajiny, pokiaľ ide o účasť na 7. rámcovom programe. A naša liga e, navrhuje spoluprácu, ide o akési činnosti premosťovania, ktoré sa navrhujú v dokumente komisie. Týka sa to aj výskumu, aj štruktúrálnych regionálnych politík. Ja myslím, že týmto krajinám treba pomôcť, aby naozaj mohli posilniť svoje e, výskumné kapacity, ale to financovanie naozaj musí ísť z štrukturálnych fondov alebo z iných zdrojov a nie z horizontu 2020. Druhá vec, ktorá nás tešia, ktorú nechceme meniť, je e, miera preplácania 100% priamých nákladov a 20% nepriamých e, nákladov. A určite sú tu rôzne modely, ktoré by pre nás, e, pre univerzity mohli presovať viac prostriedkov, ale my by sme predsa len chceli ostať pri tejto miere 120 a pretože celé spravovanie európskych výskumných projektov bude jednoduchšie, bude to viac v súlade s národnými pravidlami financovania a univerzitám to umožní e, pritiahnuť pracovníkov, ktorí budú výlučne pracovať na projektoch Horizontu 2020. Ale ešte chcem povedať, že toto pravidlo 100 a 20 je minimum. Všetko nižšie, by ohrozilo účasť univerzít na e, programe Horizont 2020. Pre nás udržateľnosť výskumu to je niečo zásadné, takže nemohli by sme sa zúčastňovať na výskume, ktorý by nebol udržateľný pre univerzity. Samozrejme, nemali by sme nič proti navýšeniu tejto miery preplácania, ale musia si všetci uvedomiť, že 20 je naozaj eh, prach minimum pre nepriame náklady. Naviac eh, vítam aj to, že DPH bude oprávnenou položkou v budúcnosti a pre mnohé európske univerzity to bol, problém, teda eh, to, že to nebol, e, nebola oprávnená e, položka. A ešte by som sa chcel uistiť, že tu nebude žiadna nejasnosť v budúcnosti, teda čo sa týka projektov, ktoré by boli financované iba do výšky 70 e, Možno, že by sme sa mali obrátiť aj na parlament dnes, aby bola vypracovaná jasná definícia toho, čo je inovácia a ktoré projekty v oblasti inovácií vedú k preplateniu 70 A ešte otázky, ktoré sa týkajú výskumnej infraštruktúry. Nás teší výskum v Európe v tejto oblasti. Ide o to zachovať európsku konkurencieschopnosť to je dôležité, ale sme trošku obozretní. Malo by byť jasné, že výskumné infraštruktúry v Európe nemajú byť hlavnou rozpočtovou položkou eh, v kontexte európskych výskumných politík. Takže samozrejme sú dôležité kontrolné, revízne mechanizmy. A treba od začiatku šíriť eh, myšlienku, že tieto infraštruktúry často sú iba dočasné neznamená, že sú tu naveky. A ešte jeden bod, ktorý chcem doplniť do tohto pozitívneho zoznamu. Potvrdenie pozície a rozpočtu, tak ako sa spomínal na Rade pre výskum. My predstavujeme viac ako 20 všetkých eh, čerpateľov prostriedkov z ECR, takže to je veľmi dôležité. Ale sme trošku prekvapení celkovým rozpočtom pre ECR. Podľa nás bude potrebné navýšiť prostriedky pre EC, ERC, pardon, pretože teraz sa plánuje zníženie rozpočtu, teda keď skončí 7. rámcový program a začne Horizont 2020 a mali by sme v roku 2013 1,8 miliardy a 1,6 e, miliardy v roku 2014. To teda nie je pozitívne. A potom tá miera úspešnosti žiadateľov predstavuje iba 13 tak e, e, navýšenie rozpočtu by mohlo zvýšiť e, mieru úspešnosti žiadateľov. A piatý bod ešte, ktorý patrí do tohto pozitívneho zoznamu, e, viaceré opatrenia, ktoré majú za cieľ zjednodušenie. Nás teší to, čo je v návrhu ohľadne pravidel účasti, racionalizácia, zjednodušenie pre všetky časti programu, pre všetkých účastníkov programu. Nie sú tu e, žiadne požiadavky v prípade jednotných financovaných projektov, kratšie výplatné lehoty, účtovné pravidla, audit, využívanie elektronických nástrojov. To všetko je veľmi pozitívne a ja by som sa obrátil na obidvoch spravodajcov parlamentu, ktorí to taktiež dôrazňujú, hlavne pán Eller, ktorý správne naznačil, že by mala byť dobro, dobrá rovnováha medzi zjednodušením, flexibilitou, spolahlivosťou a e, zúčtovateľnosťou. Teraz druhý 5-bodový zoznam, o ktorom chcem hovoriť. A e, tu by sme navrhovali isté zamyslenie a vylepšenie súčasného znenia. Poprvé, rozpočet pre e, akcie Marie Curie a taktiež rozvoj kariéry a zručnosti. E, sme sklamaní rozpočtom, ktorý tu bol pridelený akcia Marie Curie, pretože keď sa pozrieme správne na čísla, tak potom rozpočet klesne z miliardy v roku 2013 na 0,7 miliardy v roku 2014 a e, úroveň z roku 2013 dosiahneme až v roku 2019. Takže tento pokles nás veľmi prekvapuje, pretože e, režim Marie Curie, ako viete, je veľmi úspešný doteraz a posilňuje kvalitu a excelentnosť e, vedeckých pracovníkov veľmi dôležitým spôsobom, takže mali by sme to tu naozaj zmeniť. A aj tu v súčasnom znení by malo byť jasné prepojenie na všetko, čo teraz e, hodnotíme v rámci memorand o uplatnení. Na tom pracuje aj komisia, týka sa to Európskeho výskumného priestoru. Je tu charta, logo. To je veľmi dôležité na zviditeľnenie. A potom e, školenie doktorantov, taktiež usmernenia v oblasti rodovej rovnosti. To je dôležitá iniciatíva komisie. Malo by to tu byť jasne prepojené, aby aj v rámci režimu Marie Curie e, by toto boli dôležité ťažiska. Druhý bod, na ktorý chcem upozorniť. Chceme väčšie, väčší pocit iniciatív z dola nahor. líderstvo, spoločenské zmeny, o tom sa bude hovoriť neskôr dnes, ale my by sme naozaj nechceli, aby všetko išlo z hora nadol, pretože Naozaj musí to fungovať aj z dola nahor. To je veľmi dôležité v oblasti vedy a malo by to byť takto zakompované v rôznych častiach e, programu. A potom režim FED. My by sme chceli, aby to bolo tematickejšie, aby to nebolo iba v rámci priority 1. A rozpočet pre FED by teda mal byť e, pridelovaný v rámci všetkých programov a nie iba v rámci prvej priority a preto rozpočet e, FED asi zatiaľ v súčasnosti nestačí. Ďalší bod, na ktorý chcem upozorniť, tu určite nadviažem na predrečníka, ale aj na tých dvoch spravodajcov, ktorých som už uviedol, teda, že my by sme chceli explicitnejšie E, ubezpečenie, že sa bude viac venovať e, pozornosť e, sociálnym vedám a humánnemu výskumu, humanitnému výskumu v rámci programu Horizon 2020. Áno, je to tam, ale treba to jasnejšie napísať. A taktiež budeme mobilizovať naše univerzity, našich členov, aby sa nielen stiažovali na situáciu v týchto dvoch oblastiach sociálne vedy a humanitné vedy. E, musia sa otvoriť aj medicíne, inžinierstvu, aby e, tu bol multidisciplinárny postup. Dúfame, že komisia spolu s parlamentom a s radou to jasnejšie zdôraznia. Štvrtý bod, na ktorý chcem, aby ste sa zamerali preplácanie na základe skutočných hospodárskych výdavkov. A máme tu aj e, Európsku eh, asociáciu univerzít. Eh, dlho spolupracujeme, ale sme trošku sklamaní, že eh, to teraz z programu vypadlo Áno, viem, že generálne riaditeľstvo pre rozpočet s tým e, malo problém, vraj by to nebolo skutočné zjednodušenie, ale ja s tým nesúhlasím, pretože to slúži na preplácanie výdavkov v rámci výskumných programov a pre univerzity je to veľmi dôležitý nástroj interného manažmentu a musíme vedieť, čo všetko stojí, čo robíme v kontexte univerzít, aj keď by to uh, E, nebolo možné preplatiť, ale treba to predsa len e, uznať ako súčasť interného manažmentu. A posledný bod, o ktorom chcem ešte hovoriť, súbor článkov, ktoré sa zaoberajú právami duševného vlastníctva. Čo sa týka týchto článkov, tak sme trošku znepokojení teda, že sa tu vytvára akýs, akási nerovnováha medzi univerzitami a priemyselnými odvetviami, keď sa pozriem na definície spravodlivých a rozumných e, podmienok, potom prílišné zdôraznenie komercializácie a ochrany a potom aj prístup e, k právam na využívania. Tu naozaj nie je rovnováha medzi univerzitami a priemyselnými odvetviami, takže malo by to byť vyváženejšie v týchto článkoch, pretože to zaručí, že univerzity a priemyselné odvetvia budú rovnocennými partnermi v rámci akejkoľvek spolupráce, ktoré ktorá by sa navrhovala. Takže toľko, pani predsednička, 10 bodov 5, pozitívnych 5 na ktoré sa treba podľa mňa ešte zamerať. Ďakujem pekne. Ďakujeme za vystúpenie a, a na miesto profesora Lora Tamayo e, z Španielskej akadémie nemôže byť prítomný. Je tu pán Jorge Velasco, ktorý je riadelom rovnakej výskumnej rady so sídlom v Bruseli. Nech sa páči, pán profesor Velásko, máte slovo. Dobrý deň, prajem. Ďakujem. Tak ako ste si vypočuli, e, rád by som sa ospravedlnil v mene pána Lora Tamajo, ktorý tu nemôže byť z meteorologických dôvodov. Ako povedal správne môj starý priateľ, Jose Mariano Gago kvôli púšnej búrke lietadlo nemohlo priletieť a je pre mňa veľkou cťou, že tu môžem byť medzi vami, medzi kolegami a že môžem zdieľať názory s takými priateľmi, ako je Jose, kde máme e, rovnaké skúsenosti a spolupracujeme niekoľko rokov a znovu obhajujeme vedeckú politiku aj pred europoslancami, aj všeobecne pred európskou verejnou mienkou a napriek starému priateľstvu mm, dúfam, e, že mi pani predsednička umožní ukončiť celý môj prijav a neobmedzí ma v rečníckom čase dámy a páni poslanci. V prvom rade by som rád poďakoval výboru ITRE Európskeho parlamentu za príležitosť zdieľať myšlienky o budúcnosti programu Horizon 2020, aby sme skutočne zrealizovali tú myšlienku excelentnej vedy. Vo svojej funkcii by som rád začal tým, že začnem krátkou prezentáciou. Ja e, čítam text a prejav, ktorý pripravil pán Tamajo keďže ide o výskumnú organizáciu v Španielsku, jedno z najvýznamnejších v Španielsku aj v Európe, venuje sa základnému výskumu a tiež venuje sa presunu týchto vedomostí do sektoru. Je tam asi 15 tisíc vedeckých pracovníkov, pracujú vo viacerých 100 inštitúcií vo všetkých autonómnych oblastiach Španielska má 6 personálu, na, ktorý sa venuje výskumu a vývoju, ale generuje 20 vedeckej produkcie v Španielsku a 25 patentov verejného sektoru. Vytvára obrovské infraštruktúry. Máme obrovskú sieť knižníc a je tam aj veľké množstvo zmiešaných e, výskumných inštitúcií, a rovnako spolupracuje so súkromnými aj verejnými organizáciami. Venujeme sa osmým vedeckým oblastiam a je tam silný interdisciplinárny prístup medzi projektami na európskej úrovni. Sme počas rokov sa zúčastňovali na rámcových programoch výskumu a vývoja EÚ v 7. rámcovom programe sme boli španielskou inštitúciou s najväčšou účasťou. Údaje účasti na 7. programe by sme mohli obmedziť na 400 alebo sústrieť na 400 programov. A preto sme optimistickí, pokiaľ ide o výsledky z predchádzajúceho rámcového programa a takto figurujeme medzi najlepšími výskumnými organizáciami v Európe. Naša inštitúcia účinne a úspešne spolupracuje s európskymi inštitúciami pre výskum a vývoj, definujeme ciele, nástroje a spôsoby európskej spolupráce. Tým, že vypracovávame strategické dokumenty pre budúce rámcové programy a tiež spolupracujeme na podobných aktivitách s národnými organizáciami. Takto prispievame k budúcnosti vedy a inovácie v Európe a tiež k tomu, aby sme dosiahli ciele stratégie 2020. A hlavným jadrom je program Horizon 2020. 30. novembra 2011 Európska komisia zverejnila návrh pre budúci rámcový program pre výskum a vývoj Horizon 2020. Bez pochyby je to rozhodujúci pokrok, aby sme vedomosti, ktoré získame, presnuli na spoločnosť a vychádzame z nového prístupu, ktorý sa sústreďuje na inovácie, čo znamená drastické zmeny v porovnaní s predchádzajúcimi rámcovými programami. Naša inštitúcia si myslí, že musíme byť opatrní a musíme byť pozorní s touto iniciatívou, aby to neznamenalo zhoršenie kvality základného výskumu. Náš inštitút uznáva, že existuje veľa aspektov, ktoré reálne aj potenciálne zlepšujú súčasnú panorámu a zlepšuje sa prístup k programu pre výskumníkov aj pre podniky, ale tiež si myslíme, že v návrhu je niekoľko krajných bodov, kde je potrebné hlbšie pouvažovať a zadefinovať lepšie priority. Hoci to nie je témou tohto panelu, tak mám tu takú malú úchylku, pokiaľ ide o návrh komisie pre pravidla účasti v horizonte 2020. Úplne súhlasíme, že systém na preplácanie nákladov programov v 7. rámcovom programe sa musí zjednodušiť. Ale komisia navrhuje jediný model financovania nepriamých nákladov, čo síce mnohých nepoškodí, ale môže veľmi vážne poškodiť tie inštitúcie, ktoré za posledné roky robili veľkú účtovnú konsolidáciu vo svojich reálnych nákladoch, tak ako sa to od nich vyžadovalo zo samotnej, od samotnej Európskej komisie, tak takýmto spôsobom by mali znížené európske príspevky. A keď chceme dosiahnuť excelentnosť, tak pod um, kepienkom zjednodušovania nemôžeme robiť takéto úspory. Som presvedčený, že aj ostatní účastníci panelov budú v tejto diskusii pokračovať. Horizont 2020 sa sústreďuje na tri priority. Excelentná veda, to je prvý, Chceme posilniť vedeckú excelentnosť Európy na celosvetovej úrovni a to v štyroch aktivitách, ktoré sú doplnkové a musia nám poskytnúť manevrovací priestor a musia podporovať e, vedecké a akademické zázemie Európska rada pre výskum počas prvých piatich rokov fungovania má úspechy na celosvetovej úrovni. Nie je možné, aby, e, a teda ďalej bolo potrebné podporovať túto inštitúciu, aby sme podporovali mladých vedcov. Rečník číta veľmi rýchlo svoj prejav, takže sa to veľmi ťažko tlmočí. E, vzhľadom na tieto projekty potrebujeme budovať aj našu budúcnosť. Excelentnosť nových projektov jasne ukazuje, e, že naši vedci sú veľmi často oceňovaní na medzinárodnej scéne a veľmi často dostávajú aj Nobelovú cenu. Preto sme presvedčení, že musíme podporovať základný výskum vo všetkých aspektoch Horizontu 2020. Chceme, aby všetci výskumníci pracovali v Európe pragmaticky pristupovať, aby sme dosiahli celosvetové vodcovstvo. Takto nielen budeme podporovať zvedavosť a ďalší výskum a potrebujeme, aby sme dostali e, väčšie investície, nech 15 miliard eur. Podobne ako napríklad program Marie Curie má 6 miliard eur. Program Marie Curie podporil mnohých mladých vedcov, ktorí mohli e, rozvinúť vo svete svoje vedecké kariéry. Táto aktivita je kľúčová a vydlážďuje cestu pre mnohých mladých vedcov, ktorí dosiahli mnohé významné projekty, ktoré boli financované z Európy. Mali by sme byť ale ambicioznejší a mali by sme takto konsolidovať európsku kariéru vedcov, aby sme, to mali sústr- aby sme to mali sústredené v jednej agentúre a aby táto práca bola koordinovanejšia. Keď máme také programy ako Marie Curie keď rozpočet je navýšený len veľmi mierne a vzhľadom na finančné ťažkosti národných agentúr na financovanie výskumníkov v posledných rokoch vo svojich krajinách. Ak by teda to financovanie bolo nižšie, tak by sme vytvorili vlastne patovú situáciu a nebolo by možné skonsolidovať vedeckú kariéru našich najmladších vedcov. Programy mobility by mali časť svojho úsilia venovať podpore vedeckej atraktívnej kariéry, aby vylepšili pracovné podmienky pre vedcov, napríklad hm, sociálne zabezpečenie pre všetkých. Lutujeme, že teraz už International Fellowship prestali fungovať, pretože umožňovali našim vedcom sa vzdelávať v špičkových krajinách. Pokiaľ ide o budúce technológie, môžeme skonštatovať, že chceme vedu vizionársku, ktorá sa bude sústreďovať na tri body. Technológie a komunikácie, teda TIC, a aby to malo ideálne, ideálny vzťah, náklady a výsledky a kvalita. A chceme to rozšíriť na všetky oblasti technologického výskumu. Nebude ľahké podporovať multidisciplinárny prístup, keď by išiel len tým technologickým aspektom a preto treba podporovať aj prierezovosť v tejto oblasti. Keď sa nám to podarí, tak základný výskum účinne podporí aj inovácie. A teraz štvrtý odsek excelentnej vedy. Čo môžeme povedať o infraštruktúrach európskej vedy? Vytváranie novej vedeckej infraštruktúry, to je kľúčové pre náš pokrok. Je dobrá myšlienka komisie mať na európskej úrovni, e, začleniť teda tie národné infraštruktúry. A tu sú dôležité dva aspekty. Koordinácia s koheznými fondami a zabezpečiť udržateľnosť už existujúcich infraštruktúr účinná spolupráca s priemyslom, hlavne v TIC, to by dosiahlo obrovský pokrok v tejto oblasti. A záverom niekoľko úvah, ktoré sú síce osobné, ale sa dajú aplikovať na témy, ktoré nás zaujímajú. Politika, kultúra, keď sa nachádza v ťažkej situácii, aj v minulosti sa vytváral určitý étos, určitý systém hodnot, ktorý sa potom stelesnil v, renes- v renesancii a to prispelo k vytvoreniu modernej vedy, čo je možno najväčším intelektuálnym výdobytkom ľudstva. Vychádzame z určitých princípov a hodnot, a tieto sa nedevalvovali ani hospodárskou krízou. To je sloboda myslenia, vedecká zvedavosť a intelektuálna čestnosť. A vo vedeckej politike v Európe e, sa mm, zdá, e, teraz aplikujú určité ciele a kritériá, ktoré veľkým spôsobom sú kontraproduktívne proti tomu ideologickému základu modernej vedy. a to, že sa stále zdôrazňuje potreba inovácií a potreba okamžitých výsledkov vo vede. To, že veda a výskum musí odpovedať na socioekonomické výzvy, to je jasné s eurom prispievateľov e, to, čo sme dostali od daňových prispievateľov, tak musíme byť veľmi náročne na to, ako ich využívame, ale možno v tomto prístupe sa ide príliš ďaleko a ide to na úkor tej vedeckej excelentnosti. Som si vedomý, že moje obavy vyplývajú z tej funkcie, ktorú teraz vykonávam na čele vedeckej inštitúcie, ktorá robí základný vedecký výskum a ktorá sa stará o to, aby tieto vedomosti a výsledky sa dostali aj um, do spoločnosti. Preto som si dovolil predstaviť tieto myšlienky a ja ponúkam našu spoluprácu, aby sme spoločným úsilím dosiahli že Horizont 2020 bude vedecký, sociálny, hospodársky a politický úspech a bude odpovedať na vážne a veľké výzvy EÚ, ktoré ovplyvňujú aj udržateľnosť nášho rozvoja. A tak, ako sa to hovorilo aj pred 25 storočiami, je dôležité takto postupovať. Dúfam, že dosiahneme ten rovnovážny bod, ktorý nám umožní rozvoj vo výskume a vývoji. Ďakujem za pozornosť. Grazie, profesor Velasco, e ora la parola. Ďakujem, pán profesor Velasco. A teraz má slovo pán Peter Grus eh, z Max Planck Society. Thank you, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni. Je veľkou radosťou byť, môcť tu byť s vami a že mám príležitosť podeliť sa s vami o naše myšlienky týkajúce sa Horizontu 2020. Vypočuli sme si tri príspevky a som skutočne rád, že môžem povedať, že keď som si vypočul posledného rečníka, ale aj tých predchádzajúcich, že skutočne sa zhodujeme vo všetkých tých desiatich bodoch, ktoré tu odzneli. Takže pocit, ktorý z toho mám, je, že go- organizátori počítali s takýmto niečím a preto ma poverili, aby som urobil inú úlohu, aby som vám prezentoval, respektíve aby som sa venoval trom následovným otázkam. Prečo potrebujeme excelentný výskum v Európe? Čo je príspevok organizácie Max Plancka, Inštitútu Max Plancka do vedy? Aké sú stanoviska Inštitútu Max Plancka, pokiaľ ide o špičkovú vedu v horizonte 2020? Dovolte mi teda, aby som sa venoval tým kľúčovým bodom, ktoré súvisia so základným výskumom v všetkých členských štátoch Európskej únie. Toto je vlastne zdôraznené v týchto štyroch bodoch. Ide tu o vedomosti, ide tu o vzdelávanie, ide tu o globálne problémy a tu by som chvíľu povedal viac detajlov. Ak sa pozrieme na predchádzajúce, ak sa pozrieme na budúcnosť, tak vidíme, že budeme mať 10 miliárd ľudí na svete, na Zemeguli a títo ľudia budú potrebovať zdroje. Budú potrebovať 6 krát viac elektrickej energie. 80% z týchto ľudí bude bývať v mestách. Väčšina z nich, 42%, bude starších ako 65 rokov. Takže Máte pravdu, keď sa obracete na vedcov, aby sa vysporiadali alebo našli riešenia tejto problémy. A toto je našou spoločnou úlohou a túto úlohu sa snažíme plniť. Dovolte mi teraz ukázať vám, prečo, a to už uvediem konkrétnejšie, je to zaujímavé aj z pohľadu obchodného, predovšetkým pokiaľ ide o makroekonomický zreteľ. Sú štúdia v minulosti dokonca aj ocenené s Nobelovou cenou Roberta Solova, kde sa hovorí, že zavedenie nových technológií bude mať mieru 80% v hrubom domácom produkte. Potom sa pozrieme na Hansa Gersbacha, ktorý hovorí, že zistujeme, že čím sme technologicky pokročilejší, alebo niektorá konkrétna krajina, tým väčšie množstvo ide práve do oblasti výskumu. Čiže čím viac máme technológií, tým viac musíme venovať e, peňazí do základného výskumu. Nemyslím si, že by to bolo pre vás prekvapenie, ale teraz to vlastne potvrdil aj ekonóm. Na ďalšej prísvitke máme projekciu, pokiaľ ide o financovanie e, výskumu a rozvoja na celosvetovom meradle. A čo tam vidíte, to vám skutočne môže, vás to môže trochu zaradiť. Tá horná krivka tam vidíte, tých najvi- najväčších donorov, to sú Spojené štáty americké, ale takisto si uvedomíte, že aj napríklad Čína má navýšený, navýšenú krivku, to znamená, že už Čína prečila Európu v tejto oblasti, to sa týka aj pokiaľ ide o množstvo publikácií a zasa tie posledné spodné krivky to sú z európske štáty, síce Nemecko vedie, ale to ten náraz jednoducho ani sa nemôže ďaleka porovnať s ostatnými krajinami, s našimi konkurentami na západe. Máme tam Japonsko, a Spojené štáty americké. Takže treba si skutočne uvedomiť, že sa musíme držať Lisabonskej dohody, pokiaľ ide o 3%, mieru HDP. A ešte stále sa to jednoducho nesplnilo. To 1% z verejných financií, pretože 2% financuje priemysel, to 1% je základné a kľúčové a chceme skutočne e, výskum a rozvoj v týchto našich krajinách podporiť. Dovolte mi teraz uviezť, aký to má nepriamy efekt v makroekonomickom zmysle toto financovanie výskumu a rozvoja. A to sa mi skutočne páči, je tu o štúdiu v, v, štúdiu, v Spojených štátoch amerických, kde sa analyzovali všetky patenty za ostatných 20 rokov. Ak sa pozrite na tieto patenty a Pozriete sa, že aké sú tam citácie v týchto patentoch, to znamená poznatky, ktoré boli vygenerované, aké sú zdroje týchto výskumov v týchto patentoch. Ak sa pozriete na citácie, tak si uvedomíte, že 73% je financovaných verejnými organizáciami. To znamená, toto je financovanie v najlepšom zmysle slova, čo vlastne má prospech aj pre makroekonomiku. Nedá sa merať nejakom menovom, monetárnom význame, ale je tu celkom jasne poukazuje na to, že musíme finančovať verejného sektoru výskum ako taký a to je základ pre, pre tieto patenty. Povedzme to teraz iným. myslovami. slovami, bez verejných financí do týchto oblastí tieto patenty by nikdy neboli vymyslené. A to platí aj pre ostatné oblasti. Pozrite sa na farmaceutický priemysel, tam zase 79% všetkých e, výdobytkov, chemický priemysel 70%, dokonca aj elektronický priemysel 49%. A to je dosť prekvapujúce. Tie závery z toho máme a to je zase na ďalšej priesvitke, to je takisto zo štúdie z, e, od, z od ekonóma, ktorý analyzoval štúdie, ktoré viedli k týmto patentom a on došiel k záveru, že vlády musia sa sústrediť na excelentnosť výskumu, špičkovosť výskumu, pretože iba podpora vedeckosti vedie k kvalitnému výskumu. Čiže potrebujeme? Potrebujeme špičkovosť, excelentnosť nielen vo vede, potrebujeme ju takisto aj v hospodárstve. To je ten jasný výsledok. Ďalším bodom, ktorým by som sa chcel venovať, je, že čo robí inštitút Max Plancka, spoločnosť Max Planck Society v zmysle špičkovej vedy. V kontexte európskej vedy je to dosť malá organizácia, ktorá robí ktorá prevádzkuje výskumné inštitúty. To znamená, máme menš, stredno veľké e, inštitúty, ktoré majú maximálne 200 zamestnancov. A to, čo, čo sa vidíte na tejto priesvitke, to je priesvitka sociológov a historikov, ktorí sa sústredia na kreatívnosť. Ktoré oddelenia Unity sú najkreatívnejšie, pokiaľ ide o produkciu vedeckých poznatkov? A vidíte, e, v sumáre, že excelentnosť vo výskume si vyžaduje autonómne organizácie, malé autonómne organizácie a takisto citujem z časopisu Nature, v, v minulosti Najkreatívnejšie centra boli napríklad Univerzita Rockefeller University alebo inštitúty Maxa Plancka. Čiže tieto inštitúty, tieto inštitúcie ako také musia byť nezávislé, musia byť autonómne, ale musia byť začlenené do širšieho kontextu. Nemôžu byť osamotené e, v kontexte, v zmysle tej veľkosti, ktorú majú. Musia byť začlenené do väčšieho kontextu, že toto je to, čo my robíme Máme zhruba 80 inštitútov a teraz sa dostávam k tomu, kde sa nachádzame. Máme zhruba 22 tisíc zamestnancov a máme rozpočet vo výške zhruba 1,5 miliardy a tento rozpočet dostávame eh, autonómnym spôsobom. Čiže my rozhodujeme o tom, ako to, bude, ako to uplatníme, tieto finančné prostriedky, tento rozpočet. Tento princíp ako taký je veľmi dobrý, pretože my robíme nábor špičkových odborníkov iba vtedy, ak nájdeme takýchto špičkových odborníkov. Ak nie, tak takúto oblasť neotvárame. Ak sa pozrieme na zahraničné talenty v našom inštitúte, tak si uvedomíte, že máme 30 riaditeľov týchto inštitútov, ktorí nie sú z Nemecka E, ja čo som 10 rokov prezidentom, tak my sme urobili nábor 33% týchto zahraničných zamestnancov. Máme 90% postdoktorantov, ktorí sú zahra- z zahraničia. Máme 60% e, študentov zo zahraničia z celkového počtu a takisto máme aj vedcov, ktorí uh, robia u našich inštitútoch stáže treba si uvedomiť, že naše produkty sa dajú merať na základe citácií. Ak sa pozrite na citácie, tak si uvedomíte, že spoločnosť Max Planck sa zaradila na druhé mieste, A to nes- po americkej univerzite Čiže za Spojenými štátmi americkými sme na druhom mieste. Po Harvardskej univerzite sú tu však aj iné inštitúcie, máme tu John Hopkins univerzitu, univerzitu Washington a tak ďalej. Takže my sa snažíme spolupracovať napríklad Florida v kontexte Jupitera nás spolufinancovala a takisto spolupracujeme aj v ostatných oblastiach, pokiaľ ide napríklad o právny výskum. Ešte jedna poznámka a to by som chcel zvlášť zdôrazniť, pretože to môže byť dôležité v kontexte tej otázky, o ktorej sa tu hovorila, pokiaľ ide o podporu špičkovej vedy e, v krajinách, ktoré ešte túto špičkovosť nedosiahli v širšom zmysle slove. Nám sa podarilo rozvinúť niečo, čo my nazývame koncept centra Max Planck, Maxa Plancka. Tento koncept ako taký nám umožňuje, aby sme zaviedli inštitucionálne financovanie v spolupráci s partnermi v ktorejkoľvek krajine najprv na 5 rokov a dá sa to rozšíriť a môžeme využívať všetky programy, ktoré máme vytvorené vo forme nástrojov, či už ide o výskum, či už ide o školy, ktoré sa špecializujú na talentovaných študentov. A je tu jedna hlavná podmienka. Krajina, v ktorej takéto niečo budeme robiť, musí zaplatiť polovicu financií, ktoré to stojí. Ja si myslím, že toto je vynikajúci model, a ešte sa k tomu vrátim. Ak chcete uplatniť špičko, špičkovosť, ktorá bude vychádzať z instituciálneho financovania e, v všetkých krajinách Európskej únie, tak sa to dá uplatniť. My sme sa už sústredili na niektoré takéto postupy. Máme napríklad inštitút v Paríži, z politické, politické vedy takisto spolupracujeme s University College v Londýne. Dúfam, že sa nám podarí, bude to, spolupra- bude to spolupráca so Španielsku, kde budeme sociálny rozmer skúmať. Ide tu o spolužitie, ide tu o výskum spolužitia židov, kresťanov a moslimov, aby sme skutočne pochopili, ako sa z toho môžeme poučiť do budúcnosti. Takže to je ten španielský príklad. Toto nám iba ukazuje, že táto spolupráca s zahraničnými partnermi vychádza smerom zo spodu nahor a je celoeurópskeho charakteru. Vidím, že to nebudete môcť dobre čítať, pretože to je dosť malé, ale my jednoducho spolupracujeme s viacerými krajinami na celom svete a ak sa pozrite na poslednú kolónku e, tejto priesvitke, tam vidíte, že európske financie pre náš inštitút boli skutočne dôležité, pretože tu bol nárast z rámca 4 do rámca 7 a vidíte, že máme zhruba 60 miliónov z rámcového programu 7 a to je pre nás absolútne kľúčové, to je kľúčové pre e, spoločnosť Maxa Planka a treba si uvedomiť, že tieto peniaze sú pre nás kľúčové a tak ako to tu aj odznelo zo, z mojej, zo strany predchádzajúcich rečníkov, Spolupráca s Európskou úniou bola pre nás kľúčová. Musíme zabezpečiť, aby tieto financie sa navýšili, pretože ak chcete špičkovosť podporovať aj v budúcnosti, tak to je jedna z najlepších možností pre Maxa Planka. Zdravie je takisto veľmi dôležité. Marie Curie, to sa tu takisto spomenulo, ale ešte to zopakujem. Myslím si, ak chcete podporovať a čo potrebujeme? Potrebujeme milión vecov. A na to, aby sme to dosiahli, musíme viac peňazí dať práve do programu Marie Curie. To je takisto niečo, čo môže podporiť kariéru mladých ľudí, podporiť to mobilitu, podporiť to výsk, výmenu názor, výmenu postupov medzi jednotlivými krajinami, výmenu skúseností a pomôcť tým krajinám, ktoré ešte nie sú také pokročilé, aby sa tam dostali. Máme tu veľa projektov, dnes bohužiaľ nemám toľko času, aby som sa na to pozrel. Starnutie napríklad, ako vidíte na to priesvitke, je jeden z týchto problémov. Budeme sa musieť sústrediť na starnutie z viacerých dôvodov. Musíme sa sústrediť na tento Musíme sústrediť predovšetkým na zdravé starnutie a to jednoducho podporuje to, čo tu odznelo, sociálne vedy. V oblasti zdravia budeme mať e, personalizovanú medicínu, budeme mať genom, ktorý budeme môcť získať z každého človeka za 3 až 5 minút a to budeme mať už zhruba za 5 rokov. Musíme si toto uvedomiť. Čo s takýmito údajmi budeme môcť robiť? Ako ich využijeme? Kto bude mať k ním prístup? Napríklad, bude mať poisťovňa k dispozícii tieto údaje? Má na to vôbec nárok? Čiže aký je vlastne záver tohoto? No, stanovisko našej organizácie, a to celkom rýchlo prejdeme, špičkovo z vede, musíme ju zabezpečiť, musíme podporovať výskum musíme postupovať z dola nahor, musíme excelentnosť špičkovosť podporovať ako kľúčové kritérium, musíme navýšiť rozpočet a musíme zlepšiť medzinárodnú spoluprácu. A ešte jeden bod je tu, ktorý by som chcel spomenúť, to je tu uvedené v zelenom. Myslím si, že ten návrh, ktorý prichádza z parlamentu na to, aby sme e, uviedli inštitucionálne financovanie flexibilného charakteru, bude to podobné, ako to máme už my v našej organizácii. To je dobrý názor, dobrá, dobrý návrh. Myslím si, že môžeme pomôcť pri vytváraní takéhoto princípu v tých krajinách, kde to zatiaľ ešte nefunguje. Ďakujem pekne. Grazie, Ďakujem pekne pán profesor Grus. Teraz prejdeme bezodkladne k rozprave. Každý bude mať dve minúty. Vidíte, že máme časový skos. Pani Hercog ako prvá. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Veľmi príjemne sa jednotliví rečníci počúvali. Ja sa chcem poďakovať za zorganizovanie tohto podujatia. Ja poznám niektorých, napríklad pána Gaga z predchádzajúcich stretnutí. A ja úplne súhlasím s tým, čo ste povedali, že špičková veda znamená aj špičkové hospodárstvo v budúcnosti. A to je dôležité spomenúť, keď hovoríme o výskumných programoch. A je to odkaz, ktorý ktorú musia počuť ministri, rada, pretože keď e, sa bude hovoriť o viacročnom finančnom výhľade, tak parlament bude môcť povedať iba áno alebo nie. E, teraz k poslednému, poslednému rečníkovi e, hovoril o tých oblastiach, kde ešte nie je špičková veda. Ja pochádzam z Maďarska, celá táto oblasť trpí, ani hospodárstvo, ani veda nefungujú dobre, takže ja by som chcela počuť nejakú radu od vás, čo by ste navrali týmto krajinám, aby e, sme nemeškali, ale nechceme zároveň ani vás e, spomalovať. A najhoršie by bolo, keby sme prišli o časť viacročného finančného výhľadu. Takže a, a, akú stratégiu by ste navrhli, aby sa k nej všetci pripojili, aby boli angažovaní? Pretože inak ja ako politička nemôžem sa plne zasadzovať za vedu u mňa e, v Maďarsku, pretože v podstate prídeme o prostriedky, o reálne peniaze. At the end. Ďakujem pekne, pani Herzog. Pán Cukalas. Ďakujem pekne. Pani predsednička, chcem sa poďakovať všetkým panelistom. Naozaj ozrejmili mnohé oblasti, Chcem sa poďakovať obzvlášť predsedovi spoločnosti Maxa Planka, pretože on sa trošku odklonil od tej čiste európskej perspektívy a e, opísal nám aj medzinárodné prostredie a to boli naozaj pôsobivé čísla, ktoré on uviedol. Keď sa pozrieme na globálnu scénu, tak e, potom je jasné, že Čína a Amerika zvýšili financovanie vedy v porovnaní s nami a to sú naši hlavní rivali. Ja pochádzam z krajiny, ktorá zažíva veľmi ťažké časy a ja si myslím, že jediná možnosť, ako sa posunúť vpred, je práve tá špičkovosť, tá excelentnosť a preto som rád, že tu Jan Smith je. A tie krajiny, ktoré meškajú v kontexte Lisabonského procesu prostredníctvom štrukturálnych fondov majú možnosť sa posunúť vpred a taktiež sa zapojiť na vývoji tej špičkovosti, excelentnosť, to nie je niečo, čo by malo byť považované ako demokratický proces nie je aristokratický. Týka sa to tak e, myslenia ako aj Európy. Ďakujem pekne. Grazie, la parola alla collega. Ďakujem pekne pani Ford. Ďakujem pekne rečníkom. Mohli by ste povedať trošku viac o tom skrátení lehôd vyplácania grantov. E, poukázali na to aj účastníci, povedali, že ak by mali e, dosť času na vypracovanie žiadosti o grant, tak by mali asi lepšie žiadosti a e, chceli by, aby sa možno, že lehoty skrátili na strany strane komisie, ale nie na strane tých žiadateľov. A taktiež možno, že predísť e, poskytovaniu tej istej informácie v rôznych e, formátoch. To všetko v kontexte predkladania žiadosti. Ďakujem pekne. Pani Carvajo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa chcem poďakovať všetkým rečníkom za dobré odporúčania a chcem položiť otázku všetkým panelistom, teda tá špičkovosť. V návrhu komisie sa neuvádzajú žiadne predbežné podmienky, požiadavky ani geografické Ale špičkovosť je kritérium pre účasť na, na programe Horizon 2020, takže uh, možnosť, ako by sa mohli zapojiť menšie výskumné strediska, vysoko inovatívne uh, start-ups ale to by taktiež nemalo mať vplyv na budovanie kapacít, čo je cieľom štrukturálneho fondu a národných e, fondov. Takže treba premostenie medzi horizontom 2020 a týmto posilňovaním kapacít, pretože je tu aj tá otázka menších, menej známych skupín. Horizont 2020 by mal navrhnutý tak, aby pokrýval aj tieto menšie jednotky. Jeden z rečníkov e, hovoril o ERC a ja sa pýtam panelistov, či by mohli uviezť aj ďalšie príklady, ako by sme mohli zrealizovať e, tie, tie schody k excelentnosti, ako sa to nazýva, stairway to excellence. Ďakujem pekne, pani Gutierrez Cortines. Muchas gracias, señora presidenta. Ďakujem pekne, pani predsednička. Mám viac otázok. Ja ešte stále si myslím, že je nedostatok výskumníkov v Európe. Všetci rečníci povedali, že nie je dostatok financií pre uh, akcie Marie Curie. A to je prvá chyba, pretože nechať to na vzdelávanie, toto nestačí. Uberá sa to opačnými smermi. A preto položím následovnú otázku. Myslím, že v Nemecku Veľké projekty, ktoré sa týkajú master pre vzdelávania aj na univerzitách, bolo mi možné dať do programu takéto prepojenie medzi štipendiami a veľkými projektami. Myslím, že chceme dosiahnuť to vzdelávanie a otázka by bola, aby sme mali informácie, aby ste nám ju mohli poslať, aby sme to mohli začleniť aj do programu. A potom otázka na univerzity. E, páčila sa mi prezentácia asociácie univerzity, ale vieme, že v mnohých krajinách univerzity trpia endogamiou a rektory sa nechcú venovať témam, ktoré sú nepríjemné a preto kladem otázku ste ochotní povinne vyhodnotiť univerzity ich kurikulá nielen v kurikulách týchto v rámci krajín. Rovnaké vyhodnotenie, ktoré by platilo pre, celé, pre celú Európu, pretože tak, ako to ja vidím, univerzity nechcú byť hodnotené. A otázka je, do akej úrovne to môžeme urobiť. Tretia otázka. Bolo by tiež zaujímavé, aby sme štruktúralne fondy pre tie najslabšie krajiny, aby sme prepojili s krajinami excelentnosti, aby bolo akési asesorstvo, poradenstvo, alebo že by robili tutorov tí skúsenejší a že by bolo toto prepojenie, aby bol presun informácií a vedomostí aj vzdelávania. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Slovo má pán Royal. No, eine... Ja mám iba jednu jedinú otázku, ale v podstate už odznela. Ak má byť excelentnosť rozhodujúcim kritériom a na tom sa zhodujeme, ako riešime problém krajín, ktoré trošku možno, že meškajú a ešte nie sú teda tak ďaleko. V našom výbore padol návrh možno, že akési možnosti spojenia krajín, ktoré sú trošku viac vpredu a ktoré meškajú, ale ako sa to bude hodnotiť? ak to naozaj chceme, tak potom by to nemalo byť iba okrajové, ale malo by to byť e, centrálnou záležitosťou, aby naozaj to nebolo iba akési okrajové financovanie, ale skutočná plnotná pomoc. Ďakujem, pani Niblerová. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa v prvom rade chcem poďakovať za vynikajúce prezentácie. Budem hovoriť o dvoch bodoch. Jedna vec, ktorá vyplynula zo všetkých vystúpení, teda to kritérium pre program Horizon 2020, to je tá špičkovosť. Nie je to nič nové, ale treba naozaj pripomenúť, že je tu isté, istá potreba dobehnutia. Boli tu rôzne tabulky, aj, aj spomenuté publikácie. Keď sa e, pozriete na tie rebríčky, tak z tých desiatich univerzít 9 je amerických a iba spoločnosť Maxa Plancka tam figuruje medzi tými desiatimi. Takže hovoríme o tom kritériu excelentnosti, ale naozaj musíme porozmýšľať nad tým, ako to e, zrealizujeme v praxi, pretože budeme stratovi na globálnej scéne. A potom niečo, čo hovorili viacerí aj kolegyňa Hercog. Bez e, špičkovosti nebude, nebudú inovácie a o tom závisí náš rast, náš blahobyt. Takže naozaj ja si myslím, že by sme sa mali zamerať na to, kto kritérium treba to e, posilniť aj v kontexte programu Horizon 2020. No a nás zaujíma to, aby všetky členské krajiny mali e, podporu. A ja sa ešte raz pýtam, ako e, sa budú konkrétne realizovať tie, tie schody k excelentnosti napríklad rámcové programy a kohezné prostriedky sklbiť. To je inteligentné. Áno, aj tie menšie jednotky tam zahrnúť, ale e, privítala by som aj ďalšie návrhy. A ešte jedna vec, e, akýsi rezervoár talentov. E, moc som o tom nepočula, možno preto, že panelisti sú e, iba ženy, takže e, tie talenty predstavujú aj ženy a ja by som chcela vedieť, ako využiť tento obrovský potenciál ako, ako podporovať ženy práve e, v kontexte vedy. Ďakujem. Grazie, il signor Berlinguer. Ďakujem, pán Berlinguer, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Pridávam sa k predrečníkom a veľmi pozitívne hodnotím túto iniciatívu. A sú tu dve otázky. Európa je vpred vo výskume, ale E, na celosvetovej úrovni strácame pôdu. USA majú vedeckú nadáciu, aj Japonci majú takúto nadáciu alebo centrum, aj Číňania. A my máme 27 národných výskumných rád, hoci sú veľmi silné, ako je napríklad Max Planck, ktorý je veľmi významný ako inštitút, ale európsky program, problém je problém integrácie. A už tu hovorili, áno, tie jednotlivé oblasti, aby sme dali hlboký význam tomuto celému. A pokiaľ ide o rámcový program, urobili sa veľké skoky vpred, ale potrebujeme pracovať na tom, aby európska štruktúra alebo európska koordinácia existujúcich zdrojov sa posilnila. Samozrejme, európska oblasť výskumu Európska rada pre výskum. To sú všetko kroky vpred, ale pozrite sa, aké sme mali ťažkosti, aby sme rozvinuli bolonský proces. Európsky parlament ho veľmi energicky podporoval. Potrebujeme aj na úrovni komisie posilniť túto myšlienku koordinácie a integrácie, aby sme mali také spoločné dedičstvo, PhD a tak ďalej. A záverom. Nehovorí sa veľa o vedeckej kultúre. To je niečo iné než vedecký výskum, vedecké vzdelávanie, vedecké centra a tak ďalej. Teda aj na európskej úrovni treba posilniť aj toto pole, tento aspekt, aby sme komplexne rozšírili vedeckú kultúru na európskej úrovni, lebo toto všetko bude e, vyživovať e, to pole pôsobnosti pre celý výskum a vývoj. Ďakujem. A teraz pán Johnson. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, položím otázku po švedsky. Úplne súhlasím s predrečníkmi. Je pravda, že sme si tu vypočuli veľmi zaujímavé vystúpenia. A správne ste povedali na začiatku, pani predsednička, nie je potrebné presviečať nás o tom, aké je dôležité investovať do výskumu a inovácie. Rád by som sa venoval otázke pani Madurel. Hovorila o tom ako spravodajkyňa. Som švéd a súhlasím úplne s touto perspektívou špičkovosti alebo excelentnosti. Je to veľmi dôležité, ale tiež treba vyhodnotiť, aká je politická realita. My pracujeme politicky s týmito programami a musíme preukázať, ako excelentnosť môže byť príspevkom pre celú Európu. Viacerí kolegovia túto otázku nadniesli ale myslím si, že treba viacej túto vec posilniť, zdôrazniť, pretože v konečnom dôsledku tu bude politická diskusia, výskum, vývoj, veda. To musí ísť prospech celej Európy. A moja konkrétna otázka je, ktorá sa podobrá na otázku pani Madurel. Aký je váš návrh? Ako môžeme politicky posilniť dimenziu výskumu, aby výskum a inovácia boli výhodou pre celú Európu. Čo môžeme urobiť my ako politici? Čo môžu urobiť inštitúcie, výskumné ústavy a tak ďalej? Existuje samozrejme spolupráca medzi inštitútmi a tak ďalej, Max Planck a podobne. To môže posilniť aj toto, ale musíme brať na, do úvahy aj tú politickú realitu, v ktorej sme. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Pani Kuzovič. Hvala lepa, gospa predsednica. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem všetkým hosťom za ich vynikajúce prezentácie. excelentnosť vychádza aj z tohto parlamentu a rozširuje sa medzi občanov a občianky a aj do výskumných inštitútov. A moja otázka. Ako môžeme prepojiť excelentnosť vedomostí s excelentnosťou v hospodárstve? Aj to je základ pre väčší prenos vedomostí, ktoré by išli od výskumných centier do praxe. Poznám veľmi dobre prácu Inštitútu Maxa Plancka a pán profesor Grus nám veľmi jasne povedal, že možno by sme mali byť menší ako výskumné centra, ale to by nemalo znamenať, že by sme boli menej účinnejší a z týchto centier skutočne musí príštiť tá znalosť, tie vedomosti. Je jasné, že sú potrebné fondy, viacej fondov, ale nezabúdajme na účinné využívanie takýchto fondov, hlavne v takejto krízovej dobe. Potrebujeme ukazovatele. A musíme rátať s takým prostredím, ktorý podporí tvorivosť, kde výskumníci môžu pracovať jednoduchšie a kreatívnejšie. Ďakujem. E, slovo má pani Del Castillo. Thank you, thank you, president. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa najskôr poďakujem všetkým panelistom. Bolo to veľmi zaujímavé a aj užitočné pre úlohu, ktorá nás čaká v parlamente. Budem hovoriť o špe- špecifickom bode, ale podľa mňa má veľký význam medzinárodný rozmer. Podľa mňa Horizon 2020 má byť hlavným nástrojom EÚ na otvorenie e, európskeho priestoru inovácií pre zvyšok sveta, ale nemalo by to byť jednosmerné, teda priťahovanie vedomostí e, do Európy, ale ide o to e, presadiť európske subjekty e, na celom svete a taktiež budovať dlhodobé partnerstva s neeurópskymi e, inštitútmi. Čiže akási reciprocita. Vy ste uvádzali niekoľko projektov, ktoré idú nad rámec EÚ. Ale podľa mňa nás, napriek tejto otvorenosti voči tretím krajinám nie je ani vyšlenený špecifický rozpočet a nie je to ani prioritná oblasť. Takže všetko závisí od rozhodnutí, ktoré budú prijaté už vo fáze implementácie. Takže treba mať jasné prostriedky vyčlenené pre medzinárodnú spoluprácu. To by vyslalo jasný signál možným účastníkom špecifických programov. A tu chcem uviesť ešte, že strategické fórum pre e, spoluprácu, tu tie priority z návrhu vypadli. A ešte jedna vec, ktorú spomeniem, trošku ma to znepokojuje. Sú tu e, vety napríklad e, v mnohých oblastiach obozretnejší prístup by bol naozaj odporúčania hodný, aby bol ochránený európsky záujem, ale e, toto nejako nepodporuje medzinárodnú spoluprácu, pretože práve tento medzinárodný rozmer má svoje miesto v programe Horizon 2020 a ešte stále to nie je dostatočne silné alebo jasné. Grazie, siamo in enorme ritardo. Siamo... Ďakujem. Už máme polhodinové oneskorenie časové. Takáto je situácia. Ešte veľa zapísaných rečníkov. Poprosím vás, aby ste sa obmedzili na 1,5 minúty. A teraz pán Hokmark. Ďakujem pekne a ja sa chcem poďakovať eh, panelistom. Mne chýba taká celosvetová perspektíva, samozrejme až na výnimky. A ja to hovorím, pretože eh, máme tendenciu hovoriť o tom, ako eh, šíriť excelentnosť, ako keby to bol problém. Ale problém je v tom, že my tú excelentnosť nemáme v kontexte celosvetovej konkurencie. A preto sa pýtam našich hostí, či by sa mohli vyjadriť k tomu, ako európsky výskum má obstať v medzinárodnom hospodárskom e, boji. Ako môžeme pritiahnuť e, talenty zo zvyšku sveta, o tom hovorila kolegyňa Del Castillo, a taktiež ako vyriešime otázku pomoci excelentnosti v iných častiach EÚ tým, že využijeme štrukturálne fondy. Hovorili sme o rámcovom programe, programe ktorý by mi mohol poslúžiť, ale možno, že výsledkom bude, že nebudeme mať vôbec excelentnosť. Európsky výskumný program musí byť využitý naplno Takže ja by som chcela, aby sa k tomu penalisti vyjadrili, ako byť lepší ako ostatní. Nie o tom, hovoriť o tom, ako e, šíriť to, čo nemáme. Grazie, la parola kolega Ďakujem a teraz kolega Ramstor. Ďakujem pekne, pani predsednička. Musím povedať, že z toho, čo som dnes počul, to najzaujímavejšie bolo to, čo povedal predstaviteľ Max Planck inštitútu. Je to dôležité, ale musím povedať, že čím viac som tu, tým viac mám pocit, že riešime akúsi organizačnú perspektívu. Nezaoberáme sa podstatou problému a to je tá všeobecná nálada, verejná mienka. Je tu akýsi technologický skepticizmus, ktorý prevažuje. Takže v Európe e, chýba takýto duch pionierov. A keď sa pozrieme na prevladajúcu náladu v Európe, tak e, a porovnáme si to s e, tým, aká je situácia v Číne a v iných častiach sveta, tak musím povedať, že v Číne je skôr akýsi smet po modernosti a e, tisícky Číňanov prichádzajú do Európy a študujú napríklad to, ako sú navrhované naše autá. Pozerajú sa na výsledky našich e, technologických e, výskumných centier aj v USA to robia a potom sa vracajú do Číny a uplatňujú tieto uh, novinky v rámci ich výroby. Takže musíme sa skôr pozrieť na podstatu problému a musíme sa pozrieť, akým smerom sa uberá veda a taktiež sa zaoberať otázkou tej e, nálady verejnosti. Veda môže pomôcť, ale nie je to riešenie problému. A ešte jedna vec – ak sa pozrieme späť do dejín, e, otázka e, vedeckých objavov, tak vidíme, že väčšina nových e, riešení tak to prišlo v časoch krízy, hospodárskej krízy. Takže Myslím si, že môžeme e, využiť tento princíp. Ak by sme mohli simulovať podmienky pre e, zoskupovanie nových inovácií aj v normálnych časoch. rispetto nei riguardi degli altri. Poprosím vás, aby ste skutočne rešpektovali ostatných rečníkov. A teraz má slovo pán Prody. Ďakujem pekne, pani predsednička. Sme z oči v oči situácii, kedy dochádza k veľkým zmenám. Udržateľnosť vyžaduje, aby časť našej spotreby sa dematerializovala a to by e, malo zmeniť aj vedeckú kultúru na humanistickú kultúru a mali by sme pochopiť, s akým duchom, ako pristupovať e, k výsledkom výskumu a mali by sme byť pozornejší a venovať pozornosť aj atmosfére, ktorá by mala podporiť inovácie, to slobodné myslenie, tvorivosť, čo všetko je súčasťou všeobecnej atmosféry, ktorú musíme vytvoriť, aby sme ako Európa boli inovatívnou oblasťou. Ďakujem, pán Prody. A pani Kolárska-Bobinská má slovo. Thank you very much. We are... Ďakujem veľmi pekne. Hovoríme tu o tom, ako zaostávame za Spojenými štátmi americkými, ale mňa skôr znepokojuje to, ako niektoré krajiny v Európe zaostávajú za ostatnými, a to európskymi krajinami. A preto by som sa priamo chcela spýtať pána rediteľa Maxa Planka Inštitútu. Hovorili ste tu, že otvárate nové špičkové centra v Luxembursku a v ostatných iných krajinách. Takéto centrum nemáme v nových členských štátoch. Takže mňa by skutočne zaujímalo, si pozrieme aj tie údaje, čo ste nám dali o tých 7 rámcových spoluprácach so strednou a východnou Európou. Mňa by zaujímalo, aké sú tu bariéry, prekážky, pokiaľ ide o spoluprácu s týmito krajinami, aby sa tieto overené skúsenosti šírili aj s týmto smerom. Hovorili ste tu aj o tom, že jeden z možných spôsobov, ako túto priepasť premostiť, je využívať kohezné fondy iní tu hovorili o štruktúrálnych fondoch. Nemyslím si, že, že peniaze sú týmto pravou prekážkou. Mňa by skôr zaujímalo o tom, mňa by skôr zaujímalo to, že aké sú tu prekážky nefinančného charakteru, ktoré stoja v ceste šíreniu špičkovosti vo vede a vo šírenia týchto vedomostí smerom na východ. Ďakujem. Teraz zostane slovo pani Toja. Ďakujem, pani predsednička. Boli veľmi zaujímavé vystúpenia z dnešného dobedia. A jedna otázka, možno je trošku taká trnistá, nemám veľa času. Pani Madurel to urobila veľmi zložité, tá otázka, ako vypočítať alebo vyhodnotiť tú excelentnosť, tú špičkovosť, ak toto kritérium sa uh, vedie určité aspekty nášho programu a pre výskumníkov je ale tento problém na základe toho kritéria excelentnosti, kto rozhoduje poslanci, ale aké kritéria aplikujú, či je dostatok transparentnosti. Áno, my musíme rozhodnúť, ale musíme si byť istí, to je naša zodpovednosť, musíme vedieť, aké sú zdroje a či máme navýšiť zdroje v určitých oblastiach a či sa správne, transparentne aplikujú a či dostatočne objektívne. A to je veľmi ťažké pre nás vyhodnotiť. Ako to môžeme vlastne urobiť? Ďakujem, pani Toja. A teraz dáme slovo profesorovi Marianovi Gagovi, aby odpovedal. Nemáme bohužiaľ veľa času, pretože máme veľké meškanie, takže dve minúty poprosím. Mňa to mrzí, ale bohužiaľ nedá sa inak. Uh, much, uh, uh Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Budem sa snažiť ponáhľať sa čo možno najviac. Ide o otázku, ktorá tu odznela od viacerých. Ide o to, akým smerom by sme sa mali uberať k tej špičkovosti, podpore výskumu, pokiaľ ide o ľudské zdroje, kapacity, sú tu však inštitúty, ktoré už túto otázku vyriešili. Nemyslím si, že je múdre takýmto dramatickým spôsobom byť stavať na jednej strane rámcový program a na druhej strane štruktúrálne fondy. Prečo? Pretože žiadna krajina doteraz sa nerozvinula bez zahraničnej spolupráce. Medzinárodná spolupráca vo vede, vo výskume je absolútne kľúčová. Nemôžete izolovať krajiny. Nemôžete vychádzať iba z excelentnosti bez toho, že by ste podporovali, posilňovali, zosieťovali takéto inštitúcie s ostatnými centrami na celom svete, predovšetkým v Spojených štátoch amerických, ale aj v Európe nástroje, ktoré prezentuje, e, alebo ktoré môže ponúknuť Horizon 2020. Ja som spomenul jeden, ide tu o možnosť ECR, pokiaľ ide o oceňovanie excelentnosti každý rok v jednotlivých členských krajinách, ale potom sú tu ešte ďalšie možnosti, školenie, vzdelávanie, že by sme tie kolaboratívne projekty, projekty spolupráce viac otvorili pre granty, pre doktoránske štúdium, postdoktoránske štúdium a otvorili ich pre všetky členské štáty, ale sú tu ešte aj ďalšie. Možno si nezabudajte na to, že národné politiky sú takisto kľúčové. Nede tu iba o medzinárodnú a európsku politiku, ktorá vyrieši problém samotná. Národné politiky musia byť zacielené na medzinárodnú spoluprácu, aby vytvorili príležitosti v plnej miere, aby sa nedržali z, tých, z toho starého modelu, starých modelov, ktoré, ktoré takisto blokujú rozvoj niektorých regiónov. A to aj v rozvinutých krajinách. Ah, de que te la scusi. No, no, you, be... Ďakujem pekne, pani predsednička. Štyri veci, ktoré by som chcel spomenúť. Nemali by sme robiť nejaké európske zastrašovanie. Ja som navštívil generálneho tajomníka Asociácie amerických univerzít a tých skutočne zaujímalo to, o čom dnes my hovoríme. A pre nich to bola skutočne určitá modelová situácia, ktorá sa sformulovala na základe špecifických potrieb špecifickej časti sveta. Pokiaľ ide o moju ligu 20 univerzít, ktoré spolupracujeme, tak ako to navrhla aj Európska únia, pokiaľ ide o vzdelávanie doktorov, takisto rodové otázky, celkom jasné, že sú tu univerzity, ktoré už robia to, čo predložila teraz Európska únia. Moja skupina eh, chce podpísať memorandum s komisiou pre všetky tieto témy, ktoré tu odzneli. Pokiaľ ide o tú cestu smerom špičkovosti, my sa držíme toho, že špičkovosť, špi, vedecká špičkovosť by mala byť jediným kritériom, pokiaľ ide o prerozdielovanie finančných prostriedkov, ale my si uvedomujeme aj to, že je tu problém a že všetky druhy iniciatív musia byť schopné navýš- mali by smerovať k navýšeniu kapacít výskumníkov vo všetkých krajinách Európy a naša liga je pripravená na to, že budeme spolupracovať v twinningových aktivitách. Napríklad ja ako profesor na univerzite v Leuvene, my sa snažíme už nadviazať spoluprácu s univerzitou v Malte, pokiaľ ide o klimatické zmeny. Pokiaľ ide o špičkovosť, čo je to špičkovosť, excelentnosť. My hovoríme o vedeckej špičkovosti, ako sa to dá merať. No pozrite sa na to, čo robí ECR. ERC. ERC e, navrhuje špe, špecifické návrhy formou panelov, ktoré sa organizujú už 5 rokov a týmto spôsobom sa dá postupovať. Ďakujem a teraz má slovo pán profesor Velásko. Okay. Bueno, ha habido muchísimas preguntas y haría falta... Padlo veľa otázok a potreboval, som, potreboval by som veľa času, aby som mohol odpovedať, ale sústrím sa na dôvody. V inštitúciách, kde robíme excelentnú vedu, alebo teda tento aspekt, tak eh, by sme mali mať na to aj prostriedky a mali by sme sa sústrediť na výsledky, ako som už povedala, ale upozorňujem, že pán Bill Gates urobili obrovskú inováciu, ale veľké firmy nerobili excelentnú vedu, ale môže sa preukázať, že mali e, k dispozícii výsledky tejto vedy. A nie je vôbec paradoxné, že v Španielsku máme jednu z najbohatších osôb na svete. Je to e, majiteľ odevnej firmy Sara a tam sa tiež nerobí taký druh výskumu pokiaľ ide o európske krajiny a kvalitu tohto výskumu, aby sa vytvárali tie rezervuáre a či ostatné krajiny sú schopné toto riešiť a riešenie nemám. Je to veľmi vážny problém a potrebujeme tvorivé riešenia. A kolegyňa Niebler hovorila o účasti žien a čisto vplýva na excelentnosť Máme jeden program, e, v rámci ktorého vedieme diskusiu a my sami sme autokritickí, sebakritickí a tam sa sme snažili zadefinovať excelentnosť a jedným princípom a kritérium na to, aby sme získali granty, mm, bola aj účasť žien, ale tam sme si uvedomili, že veľmi často ženy sú mimo tohto procesu kvôli tomu, že majú deti a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, môže to platiť aj pre mužov, ktorí robia vojenskú e, službu, ale celý tento koncept môžeme zadefinovať rôzne, samozrejme. Grazie, la parola al profesor Grus. Ďakujem a teraz má slovo pán profesor Grus. If you wanna... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ak chcete, aby Európa bola konkurencieschopná, musíte posilniť silných a tých, ktorí nie sú až takí silní, tým treba pomôcť. Dovolte mi, aby som vám pripomenul znovu zjednotenie Nemecka. Spoločnosť Maxa Plancka vytvorila vtedy flexibilné jednotky a na základe tejto flexibility sme vytvorili inštitúty a kvalita tohto inštitucionálneho výskumu v Nemecku je, taký istý, do, je taká istá dobrá ako v západnom Nemecku. Či čo potrebujeme? Investícia do odbornosti na všetkých úrovniach a takisto inštitucionálne rámce. Investície do odbornosti, áno, tak ako ste to aj povedali, to sa musí robiť formou postgraduálnych štúdií. A môže to financovať aj môže to, môže to organizovať aj cez výskumné školy Marie Curie. Takisto sme hovorili o vytváraní podmienok v tých krajinách, kde vedecká báza nie je až taká silná. Máme viacero programov, ako napríklad partnerské skupiny, kde sú postdoktorálne štúdia financované cez Max Plax organizáciu. To je takisto dobrý model pre Európsku úniu. Takisto máme programy v Polsku, kde rozvíjame tzv. sekvenčný model my tam do, naše, do našich inštitútov príjmeme skupinu a polská organizácia FNP financuje tieto skupiny zase v Polsku. Čiže čo, musí, čo treba urobiť? Treba vytvoriť kapacity. Treba priniesť nového ducha, nové myslenie. Ale treba týchto odborníkov začleniť do konkrétneho rámca. Hovorilo sa tu o štruktúrálnych fondoch a kohežných fondoch. Treba vytvoriť celkový rámec, ale financovanie mm, konkrétnych programov, či už to bude ERC alebo Marie Curie, Potrebujeme vytvoriť niečo inštitucionálneho charakteru, či už na 5 alebo 10 rokov a potom za určité garancie, že ten konkrétny štát, ktorý to bude, to bude financovať aj ďalej. Ja viem, že ste nespokojní, ja som nespokojný, ja mám iba 2 minúty a už 30 sekúnd som to pretiahol. Ďakujem. Ďakujem, pán profesor. Oni skutočne rešpektujú rečnícky čas. A záverečné slovo tejto časti má pani Madurel. Nech sa páčim. Ďakujem pekne, pani predsednička. Spotrebujem len jednu minútu, pretože my poslanci sme prišli preto, aby sme si vypočuli hosti a chcela som len poďakovať vystupujúcim a všetkým vám za vaše otázky, komentáre, za pripomienky a príspevky. Zaznamenala som si všetky pripomienky, všetko pozitívne, aj to, čo by ste chceli zmeniť v rámcovom programe. Sústredím sa pol sekundy na dve témy. Excelentnosť e, sa tu viackrát vynorila v diskusii a ja nepochybujem, že musíme byť konkurencieschopní práve na základe excelentnosti, ale zároveň musíme e, zväčšiť počet takýchto špičkových vedcov a na to nestačia len štrukturálne fondy, ale potrebujeme aj iné opatrenia, o ktorých diskutujeme. A v oblasti vzdelávania ste nám tiež dali mnoho nápadov a myšlienok a rozpočet Tiež sa táto téma vynorila v diskusii, že potrebujeme viacej financií na program Marie Curie a na mnohé iné veci. A musím vám povedať, že existuje konsenzus v jednotlivých politických skupinách, že budeme žiadať viacej financií pre program Horizon 2020, pretože si myslíme, že to financovanie nie je postačujúce, pretože poprvýkrát je v programe aj výskum, aj inovácie ako budeme úspešní, to závisí od okolností, ale určite toto stanovisko budeme obhajovať počas celých rokovaní. Nezabúdajme, že potrebujeme dobré nástroje, aby sme dostali aj súkromné financovanie. To je jeden z bodov, ktorý je vždy prítomný v našej diskusii a možno sme to tu dnes nespomenuli dostatočne, ale ubezpečujem vás, že e, vystúpi tento moment aj v iných paneloch. Ďakujem všetkým za vynikajúce príspevky, aby sme dosiahli, že program Horizont 2020 bude úspešný, tak ako si to všetci želáme. Ďakujem ešte raz. Ďakujem všetkým, hovorí pani predsednička. Vymeníme panelistov a ďakujem všetkým zúčastneným pánom profesorom Gago, Dekelder, Velasco a Grus. Pregherej. Prosila by som. Posso chiedere, please? Prosím vás. C'est la seule façon de se faire entendre. Poprosím všetkých, eh, aby si sadli. Začneme s našou prácou. Ako viete, dosť meškáme. tri štvrte hodinové zmeš- omeškanie. Poprosím kolegov, aby si sadli, alebo ak chcú diskutovať, aby vyšli zo sály. Musíme už začať s druhým panelom. E, začne naša kolegyňa Matias 5 minút a potom sú to spravodajci a budú mať 10 minút Všetci boli informovaní a súhlasili, že obmedzia svoj rečnícky čas. A ako prvá teda pani Matias, ja sa ospravedlňujem za tento hluk v sále, ale to, že začneme naše práce, tak ukážeme tým, ktorí diskutujú, že môžu odísť. Nech sa páči. Muito obrigada, muito obrigada, senhora presidente. Ďakujem, pani predsednička. Myslím, že všetci prítomní vedia, z akého dôvodu sme tu a o čom budeme diskutovať. Nebudem potrebovať ani 5 minút na to, čo je najdôležitejšie. Jednak by sme chceli poďakovať našim hosťom za ich prítomnosť a že sa budú venovať týmto významným témam a urobím také stručné vymenovanie. Hovoríme o veľkých problémoch, ktorým čelí súčasná Európa a zároveň máme príležitosť, aby sme tieto problémy vyriešili prostredníctvom programu Horizont 2020. Hovoríme o technológiách, ale tie veľké výzvy, ktorým Európa čelí, Máme aj veľa možností na to, ako odpovedať a máme 6 možností. Jedno je zdravotníctvo, blahobyt, demografické aspekty, potravinová bezpečnosť, udržateľnosť poľnohospodárskych eh, zdrojov, námorných zdrojov alebo morských zdrojov biohospodárstvo, energetika, čisté zdroje energie, účinnosť energetiky, doprava, inteligentná zelená doprava. Ďalšia výzva, pôsobenie na, e, klimat, na klímu, prvotné suroviny, účinné využívanie týchto zdrojov a posledná výzva, aby sme boli inovatívnejšou, bezpečnejšou a inkluzívnejšou spoločnosťou. To sú tie témy, ktoré boli navrhnuté a k týmto bodom sa budú vyjadrovať jednotliví hostia a povedia nám, či tieto priority alebo ciele, či sú správne vybraté. Ja nebudem viacej času zneužívať a používať. A máme tieto možnosti, týchto 6 možností, 6 priorít. A to, že sa tieto priority takto zadefinovali, už to je spôsob riešenia problémov. Pred problémami nemôžeme utekať, potrebujeme ich všetky vyriešiť. A hovoríme o 7-ročnom programe, takže aj tento fond e, musíme zadefinovať udržateľne. A to je ďalšia výzva, možná siedma výzva tohto programu Horizont 2020 a treba využiť túto príležitosť nemrhať týmto momentom a teda odpovedať na tieto potreby európskej spoločnosti. Ďakujem. Ďakujem pani kolegyni matiasovej za to, že stručne vystúpila. A hneď dám slovo pánovi profesorovi Šatokovi eh, z Imperial College. Dámy a páni, je mi potešením byť tu medzi vami. My eh, to musíme skrátiť na 10 minút, ako ste počuli. Ja sa pokúsim dodržať tento mne vyhradený čas. Čo sa týka globálneho zdravia ako e, spoločenskej výzvy, e, hlavne pokiaľ ide o infekčné choroby, to je ešte stále veľká výzva pre Európsku komisiu. A hlavnou spoločenskou výzvou je nájsť nástraje proti chorobám, ktoré sa týkajú EÚ, ale aj iných svetadielov chytlavé, nechytlavé choroby, pandémie nepoznajú hranice, takže si to vyžaduje úzkú spoluprácu viacerých aktérov a je naozaj dôležité, aby e, Horizon 2020 podporoval túto spoluprácu a zrýchloval vývoj. E, celosvetové zdravie, e, teda globálne zdravie, celkové zdravie sa týka nielen jednotlivcov, ale aj hospodárskeho rastu ako takého je ťažké predstaviť si takúto prioritu v oblasti zdravia v EÚ, ktorá by nebola relevantná aj pre zvyšok sveta a e, naopak e, tuberkulóza, maléria a e, AIDS zabijajú skoro 4 milióny osôb a to nehovorím o ďalších chorobách, ktoré sa tu uvádzajú aj s mierou úmrtnosti na každý rok a to znamená aj ako to dopadá na kvalitu života. A na rozdiel od toho, čo by ste si mohli myslieť, niektorí títo eh, jednotlivci sú veľkou eh, problematikou pre verejné zdravie. Napríklad eh, sa to týka ajcu, ale aj tuberkulózy, pretože sa šíria v členských krajinách EÚ a v susedných krajinách 2,3 milióna osôb žije s ajcom v európskej oblasti. E, potom táto epidémia sa rýchle šíri aj vo východnej Európe a potom je tu aj počet e, chorých na tuberkulózu a každú hodinu zomrie v EÚ 7 ľudí kvôli tuberkulóze a e, je to aj kvôli odolnosti voči liekom pretože toto je e, veľká e, otázka pre celkové zdravie v EÚ. A teda významný je tu výskum a pokrok, e, pretože sa zvyšuje vedomostný základ a taktiež to má v konečnom dôsledku dopad na hospodársky rost. Zdravie je bohatstvom, je to kľúčové pre zdravé hospodárstvo. Investovanie do zdravia obyvateľstva je dôležité pre konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Európsky občania budú musieť pracovať dlhšie v budúcnosti a preto je dôležité, aby boli zdraví a aby mohli prispieť ku konkurencieschopnosti EÚ ako celku a e, preto musíme lacnejšie môcť vyrábať očkujúce, očkovacie látky a lieky. E, napríklad e, by sme mali mať také globálne nástroje na zvyšovanie celkového zdravia. No a bude to mať pozitívny dopad na zdravotné systémy, na celkové, celkovú bezpočnosť a zamestnanosť. Odhaduje sa, že menej ako 10 výskumu a vývoja sa venuje e, chorobám, ktoré e, majú ale dopad na 90 obyvateľstva. Takže nie je e, hotový model pre tie krajiny, kde sú obmedzené zdroje. Uh, a keďže nie sú opravné stimuly, tak e, sú tu, je tu nízka e, miera návraznosti a to odrádza súkromný sektor, ktorý neinvestuje do tejto oblasti. A verejné financovanie a politiky sú zásadné na e, ostranenie tejto nerovnováhy. A taktiež je tu otázka verejného obstarávania. Nárast európskych prostriedkov je potrebný. A 7. rámcový program to je príspevok k zdraviu a predstavuje 6,1 e, e, miliardy eur, ale to je, sú iba 4 e, celku, ktorý išiel do výskumu a vývoja. Čiže tie e, tri choroby AIDS, maléria a tuberkulóza. A toto je mapa, kde e, sa ukazuje v rôznych oblastiach pokrytie lekármi. Európska komisia teda schválila oznámenie e, rola EÚ v celkom zdraví a podporuje ju aj rada. Zdôrazňuje sa tam význam a potreba účinnejšej koordinácie výskumu a taktiež treba hovoriť o roztriešenosti výskumu, treba stanoviť správne priority pre oblasť výskumu. Preto musí byť súlad medzi predchádzajúcimi politickými rámcami EÚ a vonkajšími e, politikami v rámci rozvoja. My máme vynikajúce výskumné inštitúty v Európe. Treba nájsť riešenie pre tieto problémy, ale to je v rukách tak verejného, ako aj súkromného sektora. A spolupráca s dotknutými krajinami je veľmi potrebná. Musia sa zapájať e, do výskumu, definovať priority a taktiež zaručiť prístup k inováciám. Je to teraz graf, ktorý ukazuje cykly a vývoj a teda e, hovorí sa tu o tých viacerých aktéroch, E, malé stredné podniky, e, veľké farmaceutické spoločnosti a samozrejme aj e, verejno-súkromné partnerstva a taktiež partnerstva v prípade klinických testov. Inovácie sú skutočným stimulom a prispievajú k vývoju výrobkov. Treba, aby EÚ išla príkladom, aby tu naozaj boli prierezové výskumné programy. Financie sú potrebné pre účinný manažment a taktiež e, na prepojenie základného výskumu e, klinických testov a implementácie používania výrobkov v jednotlivých disciplínach. Treba to sprístupniť inštitúciám aj organizáciám, ktoré sa môžu e, venovať celému inovačnému cyklu. Finančné mechanizmy musia sa môcť e, prispôsobiť zmenám, ktoré sú dôležité pre výrobu e, jednotlivých pro, pro, produktov. Takže nejde iba o inovatívne granty, ale aj o dlhodobé flexibilné financovanie, ktoré nie je spojené iba s konkrétnym projektom. Partnerstva na vývoj výrobkov sú dôležitým nástrojom, aby bolo možné takúto výskumnú stratégiu zrealizovať aj kvôli tomu, že je možné spojiť e, nových partnerov, ktorí potom môžu podstúpiť väčšie riziko, pokiaľ ide o výskum a vývoj v porovnaní s nejakými priemyselnými partnermi, ktorí sa možno, že nechajú odradiť istou neistotou. V minulosti sa takéto súkromno-verejné partnerstva znásobili a výsledkom je už viac ako 50 eh, výrobkov, na ktorých sa teraz pracuje vo vývojovej fáze. Horizont 2020 by mal byť otvorenejší, inovatívnejším formám spolupráce, aby sa mohli spojiť rôzni partnery a e, pracovať na e, verejnom, zlepšení verejného zdravia. A tu by nemali byť žiadne zemepisné hranice. Treba e, mať investigatívny výskum tým sa e, riadia mnoc, viaceré inštitúcie a krajiny, e, takže nemalo by ísť iba o to e, venovať sa iba tej najinovatívnejšej vede. Treba mať taktiež najlepších kandidátov pre klinické testy v rozvojových krajinách. A Kritéria oprávnenosti musia byť zjednodušené tak, aby sme naozaj pritiahli tie najväčšie mozgy aj inovácie eh, v odvetiach, ktoré sú potrebné pre vývoj výrobkov. Tým, že budeme mať najlepších eh, výskumníkov v Európe, tak tým sa zvýši naša konkurencieschopnosť a taktiež budeme riešiť eh, otázky celosvetového zdravia. Najdôležitejšie sú výsledky a hmatateľné výhody. Už e, sme videli nové očkovanie proti malárii. To môže pomôcť miliónom a budeme mať aj e, poprvýkrát za 50 rokov liek proti tuberkulóze. A taktiež AIDS, e, tu je obrovský objem výskumu. Dôkaz sa kladie na prevenciu, to hlavne v posledných dvoch rokoch a musíme vychádzať z tohto pokroku, aby sme naozaj e, dosiahli ešte viac v budúcnosti. Potom tie partnerstva pre klinické testy, to je e, taktiež niečo, čo prispieje k úspechu Teraz sa bude obnovovať EDCTP a e, je dôležité zaručiť dostatočné financie. Takže na záver, Európa je celosvetovým hráčom a e, poskytovateľom finančných prostriedkov. Celosvetové otázky zdravia sa týkajú nielen dotknutých osôb, ale môže to podkopať aj národnú stabilitu a celosvetový hospodársky rast. Nové zdravotné výrobky môžu výrazne znížiť e, váhu chorôb, a teda znížiť aj zaťaženie daňovníkov a môže to byť prospešné pre celú EÚ. Horizon 2020 teda je dôležitým nástrojom na dosiahnutie týchto cieľov napriek hospodárskej krízy. Možno, že práve kvôli tejto kríze výskum investície do výskumu môžu teraz priniesť skutočné hmatateľné výhody. A bude to v záujme EÚ. Ďakujem pekne. Grazie, mi scuso di averle fatto fretta, ma lei Ospravedlňujem sa, že som vás prinútila, aby ste sa poponáhľali, ale aj tak ste prekonali rečnícky čas. A teraz pani Klaudia Neubauer z nadácie e, Veda a občania. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za vaše pozvanie. Ďakujem pekne za to, že máte zaujímavý počucí názor občianskej spoločnosti. Je to poprvýkrát, čo ja participujem na takomto vypočutí. Musím povedať, že je to skutočne ohromný, ohromný pocit. Podariť sa stlačiť 15 minút do 10 to vôbec nebude ľahké, ale aby som povedala pár slov, pokiaľ ide o našu asociáciu, my sme e, mimovládny think tank a našou hlavnou otázkou je, že aká veda pre akú spoločnosť. Našim hlavným cieľom je navýšiť počet e, odborníkov, e, takisto stimulovať slobodu vyjadrenia a takisto zjednodušiť podmienky vedeckých výborov, e, výberov. Pardon. My sme sa už participovali na tomto vedeckom rámci, ktorý bol publikovaný minulý február. Vlastne tu bola určitá neformálna aliancia a my sme participovali na prvom návrhu s Európskou komisiou. Príliš sa tu však sústredilo na technologickú inováciu a príspevok a e, výskumu e, smerom na rast a to súvisí so všetkými tými požiadavky, ktoré sme sa snažili my sprostredkovať. A my sme navrhli, aby sa urobil eh, reštrukturalizácia priorít, aby to bolo v horizonte 2020 čiže zapracované. Zaslali sme už list aj Európskej komisie aj všetkým členom Európskeho parlamentu. Neviem, či si na to pamätáte, že ste to dostali. Takže ja sa budem sústrediť na tri hlavné body. Vo všeobecnosti sa budem sústrediť na časť 3, to znamená o tie spoločenské výzvy sú tu takisto druhý bod, je dve tematické príklady a občianská spoločnosť. Pokiaľ ide o e, spoločenské výzvy vo všeobecnosti, ak slova niečo znamenajú. Máme tu krátku semantickú analýzu týchto víziev a ako vidíte, je tu veľa termínov, všetko, čo súvisí s konkurencieschopnosťou, e, nesústrediť sa to až tak na spotrebiteľa, na občianskú spoločnosť. Robili sme to aj pre priemyselné vodcovstvo. V kontexte priemyselného vodcovstva tam máme konkurencieschopný trh. Máte takisto aj viacero pripomienok ostatným termínom, ktoré vidíte na priesvitke. Čiže toto nás priviedlo k tomu, prepašte, ešte sa budem musieť vrátiť, toto je vlastne frekvencia o rekurzivity slov. Už to nám hovorí niečo o dokumente, tak vlastne tá druhá časť súvisí s významom týchto slov. Je len mm, s tým, ako často sa opakuje. Uvidíte si, že uvedomíte si, že tu je určitý rozdiel medzi udržateľným životným prostredím a udržateľnými infraštruktúrami. A je tu rozdiel, keď hovoríme o občanoch, keď ich vnímame ako pasívnych občanov, alebo ak ich považujeme za kreatívnych a aktívnych občanov. Takže zdá sa, že spoločenské zmeny súvisia s konkurencieschopnosťou a s priemyslom a oveľa menej s občanmi. Takisto sa zdá, že spoločenské zmeny nesúvisia takmer vôbec s občanskou spoločnosťou. Občania majú úlohu, ktorú zohrávajú hlavne ako spotrebitelia a spoločenské zmeny súvisia s rastom a oveľa menej so solidaritou a, a sociálnou a ekologickou spravodlivosťou. A v neposlednom rade hovorili sme dnes o špičkovej vede. Špičková veda sa dá pre- robiť v spolupráci s priemyslom, ale nie so, spol- s občianskou spoločnosťou. Takže druhá bod. Máme tu dva príklady, pokiaľ ide o tematické priority. Pozrieme sa na polnohospodárstvo. hospodárstvo a tu je to dosť ťažké, ak sa pozrieme na ten text, že čo sa vlastne ude. Ja som chcela iba vám pripomenúť, že keď sa pozriete na rozpočet v organickom poľnohospodárstve, tak vidíte, že od, od FP3 do FP6 je navýšenie, čo je vlastne dobrá správa. Ale ak sa pozrite na podiel rozpočtu, ktorý sa vynaloží na, organi- na organický výskum v poľnohospodárstve, v porovnaní s rámcovými rozpočtami, tak si uvedomíte, dúfam, že to vidím, to je posledná kolónka, že tam nie je navýšenie z FP4 do FP6, pokiaľ ide o podporu do organického výskumu v polnohospodárstve. A potom, keď to porovnáte medzi financovaním, a to sme robili vlastne na špecifickom programe FP6, medzi finančnými prostriedkami do, rozvo- roz- do výskumu, ktoré išli do organického a ktoré šli do bioorganického poľnohospodárstva, tak vidíte, že tu je trikrát viac väčšia podpora pre biotechnologické poľnohospodárstvo. Takže otázka v kontexte Rozhorizontu 2020, kde sa hovorí o organickom poľnohospodárstve, aký tam bude vlastne rozpočtový podiel, to nevieme. Ďalším príkladom je energia. Ako vidíte z tejto priesvitky, až po FP7 tam sme mali veľmi dôležitý rozpočet v energie, ktorá išla do Euratomu, pre, pre, pardon, ktorá išla cez Euratom, alebo energia, ktorá išla do zvyšku FP6 a FP7. A keď to porovnáte, keď porovnáte rozpočet Euratomu a pre obnoviteľné energie, tak tam to išlo do, zhruba na 30% iba pre obnoviteľné energie v porovnaní s Euratomom. Takže tu máme dobrú novinku, dobrú správu. V horizonte 2020 pretože rozpočet pre bezpečnú energiu je veľmi dôležitý, avšak neberie sa tu do úvahy náklady na ITER, nie je to ani v Euratome, ani v Horizonte 2020 a keď sa pozriete na bezpečnosť, bezpečnú energiu, tak hovoríme tu o e, veternej energii, zachytávanie uhlíka, biopalivách. Niektoré z týchto tém sú ešte stále otázkami, ktoré sú predmetom pre kontroverzné diskusie, takže otázka by skôr bola, ako rozpočet bude rozdelený medzi tieto odlišné možnosti, čo vlastne bude pravdepodobne ťažké rozhodnutie. Tretia časť, zaangažovanosť občianskej spoločnosti, tu treba povedať, že občianská spoločnosť je absolútne absentná v tomto programe, absentujúca, obsahu, avšak objavuje sa tam prostredníctvom inovácie, ale treba povedať, že ten potenciál je veľmi veľký. Je to prekvapujúce, pretože Európska únia podporuje participatórny výskum cez FP6 a FP7. Boli tu programy Spoločnosť a veda, Spoločnosť a vzájomné vzdelávanie a v FP7 sme mali zavedenú aj novú finančnú schému, benefity pre špecifické skupiny pre CEO, čo bolo vlastne veľkým krokom vpred pre náš. A to boli pre nás takmer priekopnícke programy, ale bohužiaľ veľa z toho nezostalo. Ak sa teda pozrieme na čas 3 zmeny spoločnosti a výzvy spoločnosti, tak vlastne tá participácia občianskej spoločnosti, čo tam malo byť, tak to sa spomína iba už v dvoch bodoch v rámci klimatických zmien a v rámci inkluzívnych spoločností. A keď sa na to pozriete ešte viac, tak výsledok je taký, že musíme zlepšiť verejnú osvetu a treba zaangažovať spotrebiteľov a verejnú mienku ohľadne zlepšenia vedy v tomto zmysle, takže tradičné, tradičná definícia vedeckej paradigmy tu ešte stále prevláda. Vedci sa učia veľa zo spoločnosti, ale spoločnosť sa stále nič nedozvie od vedcov. Všetky tie skúsenosti, ktoré tu máme ohľadne participatórneho výskumu za ostatných 20 rokov, nám ukazujú, že aktéry vo výskume a zaangažovanie predstaviteľov priemyslu do výskumu je novým faktom, novou skutočnosťou a to novou paradigmou pre výskum. Má to, je tu veľký potenciál, pokiaľ ide o príspevok k ďalšiemu pokroku. Občianskej spoločnosti participujú na výskume už dlho. Stále viac organizácií, občianských organizácií vyjadruje svoje vlastné požiadavky pre výskum, e, participujú na projektoch súvisiacich e, so zdravím, životným prostredím, polnospodárstvom, energiou, dopravou, sociálnymi otázkami a je tu teda to, čo my nazývame e, určitý vedecký tretí sektor niekde, pomimo, pomimo tradičných lokácií, kde sa vlastne produkujú vedecké výskumy, čo sú vlastne súkromné a verejné vedecké laboratórie. Takže tu máme určité aliancie medzi občianskými spoločnosťami a výskumnými centrami. To sú organizácie pacientov, farmárov, ktorí participujú na tomto treťom sektore viacerým spôsobom. A potom je tu ešte dobrá správa pre vedu, pretože tento výskum sa bude venovať aj alternatívnym e, technologickým možnostiam. Hovoríme tu o ekotoxickosti. Ak by sme tu neboli napríklad takýto tlaky zo zvonku, tak by nám ak by som nemala takýto tlak zvonku, tak by som jednoducho mala čas venovať sa tomu oveľa dlhšie. Avšak pokiaľ ide o také témy ako inovácie, zacielenie, smerovania výskumu, rast, posilňovanie európskeho priemyslu, treba povedať, že je to veľmi dôležité, či máme občanskú spoločnosť vo výskume alebo nie, rovnako ako keby sme hovorili o tom, či budeme mať výskum, respektíve priemysel zúčastnený na výskume alebo nie. Vlastne sme to už počuli aj v správe výboru ITRE. Takže poviem ešte dve, dva body, pokiaľ ide o našu participáciu na vytváranie Horizontu 20 Máme tam článok 12 a 13. Vieme, že sa tu hovorí o zodpovednom výskume, ale nie je to celkom jasne povedané. A takisto by som navrhla, aby sme pod pravidlami participácie zahrnuli aj právne, e, právne jednotky ale už naviac nemám čas, takže ďakujem. tutti. Ďakujem, môžem všetkých rečníkov ubezpečiť, že všetci čítame aj písanú dokumentáciu a to, čo ste nemohli povedať, v každom prípade sa dostane k nám. A teraz má slovo pani Kristina Micheloni, ktorá je podpredsedkyňou Talianskej asociácie pre organické plnospodárstvo. Ďakujem za vaše pozvanie a ďakujem za možnosť tu vystúpiť. Ďakujem aj Klaudii, že mi uľahčila prácu, pretože už e, veľa údajov spomenula e, z poľnohospodárskeho výskumu, tak len veľmi stručne základné body. Som podpredsedkyňou Talianského združenia pre ekologické poľnohospodárstvo a máme aj platformu pre to eh, organické alebo biologické plnohospodárstvo. Budem hovoriť po anglicky a nebudem spomínať len talianské okolnosti a prostredie, ale zameriam sa na Európu. Aké problémy v spoločnosti môžeme riešiť poľnohospodárstvom a ako môže poľnohospodárstvo prispieť k týmto riešeniam? Spomenula som hlavné body a to je degradácia agroekosystémov, to je ten hlavný problém. Pripomínam, že aj keď poľnohospodári sú v súčasnosti menšinou v Európe, väčšina európskych občanov žije na vidieku. Hoci sa mesta zväčšujú, tak väčšina obyvateľov naďalej býva na vidieku. A čo sa deje v poľnohospodárstve sa týka nielen farmárov, ale aj tých, ktorí na vidieku bývajú a ktorí spotrebujú e, produkciu e, farmárov. Preto náš výskum ovplyvňuje nielen farmárov, ale e, populáciu ako celok, pretože sú to aj spotrebitelia. Preto zhoršovanie ekosystémov je obrovský problém a ďalší problém sú klimatické zmeny, kde plnospodárstvo zohráva významnú úlohu a potom aj potravinová bezpečnosť a zabezpečenie dodávok alebo ich nezabezpečenie, dostatočná sociálna súdržnosť a ochrana pôdneho fondu. Máme tri dokumenty, ktoré si môžete na našej web stránke stiahnuť. Revízia poľnohospodárstva pre budúcnosť, akčný plán a našu agendu ale myslím, že tie naše materiály už poznáte, ale v každom prípade, ak nie, môžete sa k ním dostať cez web. Aké sú tie problémy v Európe? Musíme rozhodnúť, aké plnohospodárstvo vlastne chceme. A tu e, vystáva otázka, ktoré poľnohospodárstvo, aký druh poľnohospodárstva bude lepšie čeliť budúcim výzvam. Je to to poľnohospodárstvo, ktoré je náročné a vyžaduje veľa energií, veľa zdrojov, ktoré zhoršuje kvalitu pôdy, stav ovzdušia. Takéto plnohospodárstvo chceme? Teda plnohospodárstvo, ktoré zhoršuje krajinu, takéto chceme poľnohospodárstvo, alebo chceme poľnohospodárstvo, ktoré bude krajinu chrániť, napríklad príklad Burgundska, nielen kde sa produkujú vynikajúce výrobky, ale aj sa snažia ochraňovať krajinu, more a podobne. Ide teda o produkciu, ktorá produkuje aj zdravé výrobky a zároveň sa snaží ochraňovať krajinu. a potom ďalšie referencie o ekosystéme, ale to nebudem zachádzať do detajlov, to Millennium Ecosystem Assessment e, poľnohospodárstvo produkuje, alebo jeho výsledkom je aj čistá voda, chráni biodiverzitu a tak ďalej a tak ďalej. A preto je dôležité poľnohospodárstvo tieto služby ekosystému poskytuje, ale zároveň musí produkovať dostatočné množstvo kvalitnej produkcie, pre zdravý životný štýl, e, zdravú výživu. A tu nadviažem na prvého rečníka. Je tu tá výzva zdravej populácie v Európe. Aj poľnohospodárstvo môže prispieť k tomu, že sa znížia výdavky členských štátov na zdravotníctvo, pretože ľudia budú takto zdravší a poľnohospodárstvo môže ušetriť financie v rámci ekologickej ochrany a regenerácie životného prostredia. can face these challenges which kind of farmers do we need to implement that kind of agriculture a otázka je aké poľnohospodárstvo to bude riešiť a akých farmárov potrebujeme aby to realizovali hovorili sme o excelentnosti vo vede a o špičkovej vede ale veda sa musí realizovať inováciami praktickými krokmi a toto mne leží na srdci, aby aj tie excelentné inovácie sa dostali do poľnohospodárstva a potrebujeme určitý typ farmárov. Ekologickí farmári, biofarmári, ktorí pracujú takýmto spôsobom, vykle sú to mladí ľudia. a preto chceme aj do nich, do týchto mladých ľudí investovať. Obvykle sú vzdelanejší, e, bývajú diplomovaní, teda majú vyššiu úroveň vzdelania a oni skôr budú inovácie realizovať aj zo svojej povahy, sú inovatívnejšie, pretože dobrovoľne súhlasili s tým, že budú produkovať spôsobom, ktorý bude šetrnejší a ktorý bude založený skôr na prevencii, nie na následnej liečbe, tak sú viacej naklonení tým inováciám. A potom aj reagujú na dopyt spotrebiteľov. 20 miliard eur, to je obrad bioprodukcie v Európe v roku 2010. A v 2011 došlo v Nemecku a Francúzsku k nárastu o 10 Nemáme presné údaje zatiaľ. A teda bioplnohospodárstvo rieši potreby životného prostredia aj občanov, ale aj konkurencie, je aj konkurencie schopné. Takže keď už vieme, aké to poľnohospodárstvo vieme, akých farmárov, tak potom je otázka, akú vedu potrebujeme, aby sme týmto farmárom pomáhali v ich úlohe. Ja som vybrala dve témy, pretože pracujeme na viacerých, ale sústredila som sa na dva body. Poprvé, koncepcia intenzifikácie ekofunkčného poľnohospodárstva a to šetrným, inovatívnym spôsobom, čo by znamenalo, že sa bude produkovať viacej, ale nebudú sa devastovať a čerpať zdroje, budeme e, e so zdrojmi narábať šetrenie vo, vo všetkých sektoroch. Ďalší aspekt, rôznorodosť, diverzita aj na tanieri z polí na taniere, aby sa táto diverzita prejavila, to znamená, to je diverzifikovaný prístup k potravinám, kultúram aj k farmárskym prístupom a keď to budeme realizovať, tak na tom všetci zarobia. Alebo bude to pre všetkých prospešné a potom otázka je, aký výskum potrebujeme. Zapojenie všetkých, to je jasné, už to tu padlo. Teda výskum musí zapájať aj farmárov, musí byť participi- participatívny. A tým participatívnym prístupom, ak by sme ho neaplikovali, tak tam prichádzame o veľkú príležitosť. Musí sa realizovať produktívne a na to všetko potrebujeme sieť takých lokálnych inovatívnych centier, ktoré by boli rovnomerne rozložené všade na vidieku, aby sa výsledky, vedecké výsledky a vedomosti dostali k farmárom. Inovácia a poľnohospodárstvo to neznamená len nový výrobok, obvykle je to aj kombinácia existujúcich tradičných postupov s tými postupmi inovatívnymi. Je ľahšie hovoriť o inovácii v priemysle, ale v poľnohospodárstve to znamená aj aplikáciu tradičných postupov a veľa ľudí, takže ide o iný druh výskumu inovácií. Keby som bola členkou Európskeho parlamentu, tak ja by som si položila otázku, čo je dobrá investícia verejných prostriedkov do výskumu v poľnohospodárstve. Áno, musíme podporovať rôznorodosť systémov, kvalitných systémov. Nie je to len jeden systém, ale je tu veľká diverzita a rôznorodosť poľnohospodárskych systémov v Európe. A keby som sa mala zamýšľať nad investíciami, ako kombinovať verejné prostriedky tak by som si položila otázku, ako budeme ten multifunkčný systém podporovať, aby sa stal realitou. Ako, ento, ako zintenzívni tieto ekofunkčné systémy. Ale musíme dodať niečo aj k implementácii a tam treba zdôrazniť otázku sociálnej inovácie, nielen o technickú aj tá sociálna je potrebná, takže musíme skombinovať existujúce vedomosti s tým novým know-how a sociálnu inováciu prepojiť s technickou a to bude určite dobré a bude to určite krok vpred. Ďakujem za tých 10 minút, čo som dostala. A na našej web stránke si všetky dokumenty môžete stiahnuť. Ďakujem pani doktorke Micheloni a dám slovo pánovi Andersenovi. Ďakujem pekne pani predsedníčke za to, že ste nás prizvali, že môžeme túto prezentáciu v rámci Kodanského výskumného fóra prezentovať. Zameriavame sa na zmeny a výzvy spoločnosti v kontexte Horizontu 2020, čiže to je vlastne komplementárne k tomu, čo sme hovorili o špičkovosti. Naše fórum e, je toho názoru, že Horizont 2020 je vizionárským návrhom pre Európu. Vysvetlím trochu, že čo vlastne naše fórum je. Naše fórum je platformou, ktorá bola založená Kodanskou univerzitou, Technickou univerzitou v Dánsku v rámci dánskeho predsedníctva v Európskej únie, kde 600 výskumníkov z Európy bolo prizvaných, aby prispeli k obsahu Horizontu 2020. A krátka pripomienka k tomu, čo tu odznelo v kontexte dnešnej diskusie. Mali sme tri kritéria, ktoré museli byť zabezpečené zo strany týchto 600 odborníkov. Išlo tu o špičkových odborníkov vo vlastnej oblasti, mali byť z celej Európy, vrátane nových členských štátov a starších členských štátov a takisto tu mala byť zabezpečená rodová rovnosť, rodová distribúcia, ktorá by odzrkadlovala realitu. 16. januára roku 2012 80 e, výskumníkov z celej Európy sa stretlo v Kodani a vypracovali tieto odporúčania formou tejto správy, ktorú ste teraz vy dostali k dispozícii. Ak idem pri... Takže prejdem rýchlo cez tieto odporúčania a závery. Vždy si môžete nájsť odpovede v tom manuále, v tej príručke, ktorú ste dostali ja to len rýchlo prebehnem. Tie odporúčania Kodanského fóra boli prezentované na ministerskej konferencii 1. februára 2012 a boli prezentované aj Komisia aj ostatným súčasneným stranám v Európe a bolo to veľmi dobre prijaté a dúfam, že vy budete mať ten istý názor aj v rámci parlamentu. Pretože jeden z výsledkov Kodanského fóra ehm, je to, že interdisciplinárnosť je kľúčová v tom zmysle, ak Európska únia skutočne chce vyriešiť tie výzvy, ktoré pred nami stoja. A tieto, táto priesvitka poukazuje na to, že kreativita a tieto živé diskusie, ktoré mm, už sa 16. Mm, januára v Kodani udiali medzi týmito vedcami, tak tu máte výsledok týchto diskusí. Pokiaľ ide o tie výzvy, spoločenské výzvy, pre každú výzvu máme určitý, určitú sériu odporúčení a jedna z hlavných výziev je práve starnúce obyvateľstvo, čo so sebou prináša viaceré druhých chorôb, vážnych civilizačných chorôb, ktoré ohrozujú nielen naše zdravie, ale takisto to súvisí s nákladmi, ktoré idú do sektoru zdravotníctva v Európe. najbližších 7 rokov v kontexte Horizontu 2020 sa budeme musieť vysporiadať s témou personalizovanej medicíny, to znamená iným spôsobom náhľadu na medicínu. Už sme o tom hovorili aj v rámci prezentácie ohľadne špičkovosti. A my musíme sa viac sústrediť hlavne na prevenciu, na to, aby sme vytvorili podmienky pre celoživotné zdravie a treba sa skutočne snažiť o to, aby výsledky tohto výskumu skutočne prispeli k nášmu rastu a zdraviu. V oblasti potravín tam sú takisto určité výzvy, ktoré sme identifikovali a tam potrebujeme udržateľné výsledky, inovatívne zmeny v kontexte hodnoty. Myslím, že to je komplementárny nástroj v zmysle toho, čo tu už odznelo. Je tu využívanie pôdy a výnos a prepojenie, to, prepojenie týchto prvkov na potravinový reťazec a holistický prístup k poľnohospodárskej politike ako takej. Takisto musíme zobrať do úvahy skutočnosť, že poľnohospodárstvo je kľúčovým hráčom aj v kontexte inovácií a vytvorenia pracovných príležitostí. V oblasti energetiky prenos k udržateľným obnoviteľným zdrojom energie tento smerovanie musíme presne identifikovať, čiže aké sú konkrétne odporúčania. Potrebujeme e, lepší plán, potrebujeme mať lepší prístup, pokiaľ ide o systematický a multidisciplinárny výskum. Musíme zabezpečiť adekvátne financovanie a multiplikačný efekt zo strany ostatných fondov, finančných donorov. Musíme rozšíriť a o tom iste všetci viete, pokiaľ ide o systém dopravy, máme veľmi zraniteľné systémy dopravy, musíme nájsť riešenie, ako túto situáciu napraviť v oblasti klímy. Ten panel výskumníkov poukázal na tú skutočnosť, že potrebujeme Nemôžeme to vnímať iba v európskom kontexte, ale v globálnom kontexte a niektoré z kľúčových kontextov je využívanie pôdy a vody a viac sa treba sústrediť na biodiverzitu a iné oblasti. A takisto v rámci panelovej diskusie zazneli eh, otázky, ktoré súviseli so spoločenskými zmenami. Čo vlastne predložila komisia? Komisia sa sústredila na zvolené, vhodne zvolené voľby, avšak čo je veľmi dôležité, je, že sociálne vedy majú potenciál prispieť k vytvoreniu európskej agendy ako takej. A preto máme samostatnú teóriu, ktorá sa venuje práve tejto problematiky, že momentálne vlastne reagujeme na súčasnú situáciu a musíme však dospieť do takého štádia, kedy budeme plánovať do budúcna, akým spôsobom sa s týmito problémami vysporiadame. Takže to som spomenul iba okrajovo to, čo tu už aj tak odznelo. Občania by nemali byť vnímaní iba ako spotrebitelia, ale aj ako aktéry v týchto procesoch ale kľúčovým odporúčaním zo strany Kodanského fóra pre výskum je, že sociálne výzvy nemôžeme vnímať osamotene, musíme ich vnímať v kontexte interdisciplinárneho prístupu k výzvam ako takým, to znamená zdravie, výživa, tam je jasné prepojenie ako aj medzi energetikou, energiou, dopravou, klímou. To sú všetko spoločenské výzvy, ktoré sa dajú riešiť iba interdisciplinárnym prístupom. Preto tu zaznel aj návrh, aby sme našli taký sekt prerezový prístup k prechodu k lepšie koordinovanej spoločnosti. Na ďalšej priesvitke je vidieť e, obrazce, ktoré znázorňujú interdisciplinaritu. Avšak treba si uvedomiť, že všetky zainteresované strany musia spolupracovať na to, aby výsledok bol efektívny. Kodanské fórum hovorilo aj o prierezových rámcových podmienkach, špičkovosti hlavnou podmienkou na dosiahnutie najlepších výskumných výsledkov na to, aby sme legitimizovali vynakladanie prostriedkov na európskej úrovni práve do výskumu, je veľmi dôležité implementovať Horizon 2020. Hlavným princípom postupu by malo byť čo možno najjednoduchšie postupovať. Finálne odporúčania tohto programu musia byť vnímané v globálnej perspektíve. Silnejšia Európa pre silnejší a kvalitnejší výskum. To si všetko vyžaduje angažovanosť všetkých zúčastnených strán, tak politiky, občianskej spoločnosti, výskumníkov a národných grémy. Ďakujem. Grácie. E, Ďakujem. Máme 20 minút necelých na otázky a odpovede. Dám slovo Lambertovi, ktorý je spoluspravodajcom ak to chce samozrejme. Ale len pár minút poprosím a potom otázky a odpovede. Ale skutočne veľmi stručne. Um, Ďakujem pekne. Ja vlastne nadviažem na to, čo povedal posledný rečník. Súvisí to s tou požiadavkou interdisciplinárosti, tu sa nachádzam. Mám konkrétnu otázku práve na vás. Ste presvedčení o tom, že spôsob, akým komisia tomto zmysle pracuje, je správne orientovaná na to, aby sa táto interdisciplinárnosť mohla implementovať. Tie výzvy, ako sú štrukturované, dá sa týmto spôsobom dospieť k interdisciplinárnosti. Táto súčasná štruktúra rámcového programu, navrhovaného programu, a organizácie, ktorú navrhuje komisia. Zaangažované sú tam aj generálne raditeľstva pre podnikanie a tak ďalej. To skutočne vedie k tej správnej interdisciplinárnosti, alebo by sme mali tieto výzvy outsourcovať pre niekoho, kto jednoducho nepracuje takýmto, v takejto sfére. Poprosil by som o nejaké myšlienkové vstupy. Ďakujem, pani kolegyňa Ford. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne všetkým našim rečníkom. Najviac by som sa chcela spýtať otázku pána profesora z Londýna. Ide tu o otázku ohľadne EIT, pokiaľ ide o klimatické zmeny, Technologický inštitút, pokiaľ ide o vytvorenie konkrétnych iniciatív. Navyšil sa v tomto zmysle aj rozpočet. Možno že by to malo byť jedno z vašich priorít, ale na to, aby ste dostali tieto peniaze, by, by ste vlastne boli konkurentom ICT a ostatných a potrebovali by ste vytvoriť, získať pr- prostriedky vo výške 70% pre vaše finančné potreby. E, v súčasnosti, kde sú takéto problémy, máte vôbec možnosť získať týchto zvyšných 75% z iných zdrojov? Ďakujem. Žiada ešte niekto slovo? Pán kolega Ody. Ďakujem. Vo výskume všetci sa znepokojujeme o jednu vec, a síce o európsku pridanú hodnotu. Hovorím to úprimne, lebo to nie je vždy dosť jasné a otázka občianská spoločnosť. Ja položím o rovnakú otázku aj pani komisárke. Občianská spoločnosť naozaj úprimne máte ten pocit, že spolu optimalizujeme verejné výdavky vo výskume a to na všetkých úrovniach Navrhol som, ale nebola podporená táto myšlienka, dnes ju opakujem, aby sme urobili audit verejných výdavkov vo výskume na troch úrovniach EÚ, štáty, regióny. Vo Francúzsku sú tu regióny a iné úrovne v iných štátoch. A aby sme videli, či nejde o určité zdroje a financie, ktoré sú použité, ale nesprávne a či by sa lepšie koordinovali napríklad prostredníctvom účtovných dvorov alebo auditorov, kontrolovať to na národnej úrovni. Ak som správne pochopil, komisia navrhne, že v roku 2012 budú na tom európskom vedeckom priestore, ale mám pocit, že toľko organizmov, toľko iniciatív a potom ani nepoznáme všeobecnú orientáciu EÚ. To máme jasne v stratégii 2020 a vo všetkých dokumentoch, ale či tie tri úrovne, či sú koherentné na úrovni EÚ, na úrovni členských štátov a regiónov, ktoré majú štrukturálne fondy a tam je veľa fondov pre výskum. Či vy v teréne in situ máte pocit, že vzhľadom na nedostatok verejných financií v súčasnosti, či skutočne vytvárame európsky výskumný priestor, ktorý je kapitálnym konkurencie konkurencieschopnosti nášho kontinentu. Ďakujem. Pán Kelly. Thank you very much. Ďakujem pekne. Bola, boli to veľmi zaujímavé prezentácie. Obzvlášť chcem poďakovať dánskému predsedníctvu za to, že e, spojilo 600 výskumníkov z celej Európy. To je dobrá iniciatíva, potrebujeme totiž to mať e, kľúčových expertov hneď na začiatku, keďže ide o e, veľa peňazí. Ide aj o tú interdisciplinárnosť. A ja tu chcem zdôrazniť zdravie, e, prevenciu a hlavne úlohu polnohospodárstva. Ja by som chcel vedieť, či máte viac informácií, aké sú plány. Podľa mňa je to kľúčové. A musíme taktiež podporovať e, výrobu potravín v EÚ, aby sme dovážali menej pretože najlepšia vysledovateľnosť je v EÚ. Určite je to niečo, na, čom by sme mali, na čo by sme mali pamätať. Aj výskum sa musí zameriavať na udržateľnosť a sebestačnosť a nezamerávať sa na krajiny, na ktoré nemáme až taký dosah, pokiaľ ide o monitorovanie. A taktiež námorný výskum bola tu výstava pred pár týždňami, kde sa hovorilo o nevyužitom potenciáli moria a oceánov a naozaj musíme využiť príležitosť byť celosvetovými lídrami. E, taktiež sa to opäť týka potravín aj mnohých oblastí iných. Takže tu môžeme e, venovať väčší väčšie úsilie výskumu, je, taktiež to predstavuje potenciál pre vytváranie pracovných miest. Takže ďakujem vopred za odpovede. Či sú altri interventi? Už nie sú ďalší, e, ďalšie žiadosti o slovo. A teraz eh, dáme hosťom časť na odpovede. A aj kolegyňa Matias bude mať dve minúty, aby urobila rezume. Ako prvý pán profesor E, Šatok, nech sa páči. Ďakujem pekne, ja by som rád odpovedal najprv na otázku ohľadom toho, či existuje obdobný model pre klimatické zmeny a či sa môže použiť aj napríklad v zdravotníctve v súvislosti s chorobami, ktoré majú súvislosť s chudobou. Bolo veľmi ťažké získať 75 financovania, možno 50 to by sa dalo dosiahnuť v rámci nejakého spoločného finančného návrhu. To by sa dalo a bolo by to aj atraktívne. A tiež to ukazuje, že výskum v zdravotníctve je dosť roztrieštený v EÚ či už v prípade národných alebo celoeurópskych programov. Na medzinárodnej úrovni na to často poukazujú. Európa nemá dostatočne silný hlas, keď hovoríme o chorobách súvisiacich s chudobou. V rámci EÚ existujú viaceré skupiny, ktoré sa tým zaoberajú a to je oblasť, ktorá vyžaduje pozornosť v tomto zmysle, ako podporovať európsku excelentnosť na medzinárodnej úrovni, hlavne v zdravotníckom výskume. Záverom by som rád zdôraznil, že potrebujeme ďalšie vzdelávanie, že potrebujeme novú generáciu výskumníkov, ktorá sa bude zaoberať týmto druhom ochorení. A nestačí len investovať do PhD a do postdoktoránskeho štúdia, lebo budeme, potom by sme mali generáciu vedcov, ktorí nemajú žiadnu kariérnu istotu. Treba podporovať profesný aj kariérny rozvoj, aby sme nemali len systémy vzdelávania, do ktorých budú ľudia investovať 10-15 rokov a potom musia z vedy odísť, pretože nemajú žiadnu perspektívu. Ďakujem. A teraz pani Klaudia Neuber, nech sa páči. Áno, ďakujem. A ja by som úvodom možno začala tou otázkou francúzskou kolegu. Len taká stručná úvaha o inovácii a o tom, ako dnes vnímame vlastne koncept alebo pojem inovácie. Keď počujeme výraz inovácia, inovácie, máme pocit, že ide predovšetkým o špičkové technológie, špičkové technologické výrobky, skôr než výrobky, ktoré nemajú nejakú súvislosť s technológiami. Ide o posilnenie práv duševného vlastníctva a chceme aj zabezpečiť prístup k výsledkom. Ide o to, aká by mohla byť dostupnosť inovatívneho procesu, aby výsledky boli prístupné pre všetkých, aj pre tých, ktorí sú na okraji spoločnosti. A otázka je, či tá inovácia sa rozvíja skôr na miestnej alebo na celosvetovej úrovni. Nad tým by bolo treba pouvažovať. Treba pouvažovať nad decentralizáciou dodávky energií v plnospodárstve a podobne. Keď sa pozrieme na program Horizon 2020, tak sa hovorí aj o veľmi rizikovom výskume a inováciách a hovorí sa, že sa na takýto výskum a inovácie treba zamerať, ale tiež to vyvoláva veľa otázok, keď si spomeniete, čo sa stalo s publikáciou holandského vedca, výskumníka, ktorý objavil vírus, ktorý bol 20 krát nebezpečnejší než vírus španielskej chrípky. Potom sa táto publikácia zablokovala. Takže máme veľmi talentovaných výskumníkov, ale čo potom robiť s výsledkom takéhoto výskumu? Občianská spoločnosť a priemysel tu zohrávajú svoju úlohu, ale je tu veľká nerovnováha je potrebné dosiahnuť prepojenie toho verejného a súkromného sektora. Možno by sme mali viacej diskutovať aj o definícii vedeckej excelentnosti. Vo Francúzsku sa vedú široké diskusie medzi vedcami, za akých kritérií by sa excelentnosť vo vede mala definovať. Niekedy je v niektorých odboroch to jednoduchšie ako v iných a na to by sme nemali zabúdať. Ďakujem. A teraz má slovo pani Kristina Mikaloni. Áno. Vyjadrila by som sa k trom bodom, zdravie a vzťah medzi polnohospodárstvom, potravinami a zdravia otázka väčšej európskej produkcie potravín, ale aj krmiv, pretože dnes je komplikované zabezpečiť európske krmivo pre náš statok. Takže Poľnohospodárstvo by sa malo pustiť do tých oblastí, ktoré boli doteraz na okraji a znovu ich začali do poľnohospodárstva, aby sme prispeli k produkcii potravín na základe lokálnych potrieb, ale aby sme aj oživili spoločenstvo a komunity, ktoré žijú na vidieku a ktoré e, bolo ohrozené tým konkurencieschopným plnohospodárstvom, ktoré produkuje vo veľkom. Potom využívanie regionálnych fondov na národnej úrovni. Áno, ja zdieľam tie obavy, ktoré tu zazneli. Existujú rôzne výberové konania, ktoré sa týkajú aj bioplnohospodárstva a mali by sme výdavky optimalizovať. To by mal byť cieľ a nie zbytočne projekty a výdavky množiť. To je tá obava, ktorá tu je a ktorú riešime. A potom nová poľnohospodárska politika, ktorá by mala vstúpiť v platnosť v roku 2013 pre poľnohospodárstvo. Teda pre akúkoľvek žiadosť o pomoc poľnohospodárstve bude potrebné preukázať tú technickú a odbornú úroveň žiadosti a teda aj aplikovaný výskum. A či by bola tá možnosť prepojenia horizontu 2020 s poľnohospodárskou politikou, tak určite by sa množstvo finančných prostriedkov vynaložilo oveľa lepšie. Takže možno by sme mali lepšie to výberové konanie štrukturovať. A záverom multidisciplinárny prístup, už som to spomenula aj v prezentácii. Je to kľúčové slovo. A e, ten problém multidisciplinárneho prístupu v európskych výskumných ústavoch, pretože tam sa veľmi tento prístup neaplikuje. Ďakujem. A ako posledný pán Andersen. Ďakujem pekne. Nadviažem na predrečníka. Nie som odborník v tejto oblasti, ale Európa môže vyprodukovať potravu, potraviny, ktoré jej obyvateľstvo potrebuje. Ale sú tu isté prekážky a je potrebné si to riadne prešetriť, zistiť, ako sa dajú tieto prekážky odstrániť a ako sa zaručí trvalo udržateľná výroba, pretože sú tu otázky vodohospodárstva, zdravia, ale o tom už hovorili niektorí predo mnou. A taktiež aj otázka námorného výskumu. Potom tu bola otázka, či e, komisia je schopná zaručiť e, multidisciplinárnosť. Ak by ste sa ma boli spýtali pred rokom, tak by som vám bol asi dosť váhavo odpovedal, ale to, čo komisia navrhuje v horizonte 2020, je skutočný záväzok multidisciplinárnosti. Treba ju možno lepšie zadefinovať tú multidisciplinárnosť a hovoriť aj o praktických prekážkach. Často sú eh, experti z, z rôznych oblastí, ktorí sa podielajú na revízii, takže možno, že porozmýšľať novými spôsobmi, ako predkladať projekty, e, malo by to byť kratšie, malo by to reagovať na výzvy, to by mohli byť tie pokusy uberať sa správnym smerom. Ale ja sa hlavne zamýšľam nad externalizáciou, pretože tie služby, ktoré komisia zadala externe, znamená vytváranie nových pravidiel a to je nočná mora, teda pre výskumné projekty. Takže ja verím, že komisia si nás vypočuje a že e, sa nájdú nové riešenia. a my im pomôžeme v hľadaní týchto nových modelov. Ďakujem. Ďakujem za tú poslednú myšlienku. A teraz má kolegyňa Matias e, slovo na rezume a poprosím pomočníkov, aby mohli ostať trošku dlhšie. Urobili sme dva rozdielne panely excelentnosť a občianská spoločnosť, ale snažíme sa, aby tieto dve témy boli čím bližšie a integrované. Nech sa páči, kolegyňa Matias. Ďakujem pekne. Vynimočne budem hovoriť po anglicky, a to v záujme stručnosti. Naozaj sa chcem poďakovať e, všetkým panelistom, ktorí prijali pozvanie a naozaj sa hovorilo o zložitých témach a, a ich e, vstupy boli veľmi zaujímavé. Žiaľ, čas už nemáme, ale podľa mňa tie štyri prezentácie, ako som už povedala, naznačili štyri kľúčové e, tematické okruhy, ktorým sa nevyhneme v kontexte diskusie o horizonte 2020 aj keď e, základom sú výzvy globálneho zdravia, tak e, vyvstala aj otázka, ako sa môžeme vysporiadať s celosvetovými zdravotnými problémami. Musíme asi opäť zdôrazniť, e, že je dôležité riešiť e, palčivé, ale aj nové zdravotné problémy. Nemôžeme vždy začínať od nuly. Musíme teda mať istú kontinuitu a musíme sa taktiež pokúsiť odpovedať na nové problémy, ktoré vyplývajú z nových okolností, ktoré máme v Európe. Takže treba zohľadňuť aj tie predchádzajúce problémy, nové, aj tie, ktoré by už nemali byť problémom, ale ešte stále sú, napríklad tuberkulóza a HIV, AIDS sú, sú kľúčové. Musíme si to priznať. Takže netreba ignorovať tie predchádzajúce v prospech nových. Takže tá kontinuita je veľmi dôležitá. Potom otázka Klaudie Neubauer. Tak ako komisia definuje problém v horizonte 2020, e, je to možno, že paradigma, ktorá bola v 90. rokoch dôležitá, ale dnes už až tak nie. Čiže ako verejnosť eh, chápe vedu. V 90. rokoch to bol ten deficitný model, teda že občianská spoločnosť a občania nemajú ako prispieť k vede, ani k politickým rozhodnutiam, majú iba príjmať. Ale teraz sa už pripúšťa účasť verejnosti aj alternatíva. Takže vo svetle e, spoločenských zmien sa musíme zaoberať aj otázkou spoločnosti a občanov. Pretože my máme za úlohu reagovať na problémy. Na občanov v žiadnom prípade nemôžeme zabúdať ani na občianský rozmer. Tretia otázka, ktorá vyplynula z toho, čo povedala Kristýna Mikelony, to bolo dôležité. Ona to povedala v kontexte polnohospodárstva. Čo je dobrá verejná investícia, keď hovoríme o polnohospodárstve? Ja by som povedala, že je to prierezová všeobecná otázka. Čo je dobrá investícia, keď hovoríme o verejných investíciách? bez ohľadu na tému, na výzvu, na túto otázku musíme odpovedať, pretože v konečnom dôsledku o to ide. A ešte na záver, hovoril o tom Jan Andersen a úzko to súvisí. Keď hovoríme o verejných investíciách, prostriedkoch, multi, eh, interdisciplinárnosti, o veľkých spoločenských výzvach, tak eh, tu eh, netreba miešať zjednodušenie s znižovaním komplexnosti spoločnosti. Do tejto pasce by sme nemali padnúť. Takže všetkým sa chcem ešte raz poďakovať za vstupy. Máme veľa práce, pretože ste naznačili mnohé výzvy. Takže ďakujem za to, že ste sa pokúsili zmestiť do kratšieho rečneckého času. Ďakujem za tie podnety a dúfam, že sa nám podarí v tejto diskusii poďakovať. Ďakujem aj všetkým prítomným, aj im Eh, ďakujem za ich podnety. Ďakujem všetkým zúčastneným aj všetkým kolegom a pokračujeme o 15.